Okay, good morning. I think we can start uh, the meeting of the subcommittee on human rights. Dobrý deň. Myslím, že prijatím programu na dnešný deň môžeme začať dnešné zasadnutie. Ak nemáte namietky, tak ho príjmeme tak, ako je vo vašich materiáloch. Zo pár oznámení predsedajúcej na úvod. Včera viacerí z nás, ja, pán Kukan a pani Loperes, sme sa konečne vybrali na radu, aby sme si preštudovali materiál, ktorý je vyhodnotením dialogu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach. Možno si pamätáte, že máme problém s prístupom k informáciám, aby sme mohli sa plne zapájať do práce EÚ e, alebo dialogu o ľudských právach. E, boli sme teda e, za pečatenej miestnosti e, v rade, aby sme si preštudovali materiály. Nemohli sme si materiály vyniesť, mohli sme si ich naštudovať, ale určite je to krok, kedy, ktorý nám umožní e, väčší prístup k materiálom ako v minulosti, v budúcnosti. Možno budeme e, môcť využívať túto možnosť a stálo to teda za to. Nemôžem vám nič povedať o tom materiálu, ale, materiály, ale Môžem vám len povedať, že som e, sa dozvedela viac tým, že som si ho naštudovala. K tomuto sa ešte vrátime, pretože dialog e, s Čínou o ľudských právach e, prebehol a budeme mať aj debriefing k tomu, a to 15. júla na poslednom zasadnutí pred letnou prestávkou. Druhé oznámenie sa týka rozhodnutia pre, e, rozšíreného predsedníctva týkajúce sa e, vyslania e, menšej delegácie do Veslanu, do, do Ruska, aby sme si v Beslane pripomenuli tragédiu v Beslane, a to 1. septembra. Je to už šiesté výročie tohoto veľkého masakru, tej, tejto tragédie teroristického úteku, útoku, ktorý veľmi dramatickým spôsobom ruské jednotky ukončili Eh, zahynulo pritom viac než 100 detí. Eh, eh, Je to naozaj bolestivé a bola tam pani predsedajúca delegácie Andrikien a kolega Bergman takisto pozvali nás regionálne a miestne vládne zložky. Tretie oznámenie sa týka postupu naliehavých e, uznesení. Máme k tomu list, ktorý smeruje predsedovi AFETu, podpísaný mnou ako predsedkyňou našeho výboru, predsedom konferencie e, predsedov delegácií. Diskutovali sme o postupe e, pri súrnych naliehavých uzneseniach možno, možné zapájenie nás, predsedov spomínaných dvoch výborov, do tohto postupu. Je to len prirodzené, pretože veľmi často, ako sa tieto témy vynára, vynárajú z diskusí a vypočutí, takisto ďalšie rozhovory tu vo výbore by mali určitú úlohu v tomto, v tomto postupe. Ďalej potom napriek mnohým eh, intervenciám z mnohých strán, eh, čo sa udialo v eh, Sýrii, Al-Hassani, bojovník za, ľudského, za ľudské práva a laureát ceny pre boj za ľudské práva za, v roku 2010 bol odsudený napriek všetkému na 3 roky väzby. A prečo vám to hovorím? No už preto, pretože Európsky parlament prijal v septembri uznesenie, ktoré vyzývalo sírske orgány, aby pána al ho prepustili. Určite je veľmi smutné a, a, a naplňa nás obavami to, z čoho bol obvinený. Vraj oslaboval, oslaboval národné povedomie a rozširoval nesprávne správy. To nás musí naplňať. A, obavami, napriek tomu, že to bolo na, zas- na uzavretom zasadnutí, kde nemali tu jeho právnici. V konečnom dôsledku bol e, na týchto základoch aj odsúdený aby sa a, a, a je celkom očividné, že tento postup nesplňa žiadne základné požiadavky spravodlivého E, súdneho procesu a to mnohé e, renomované mimovládne organizácie potvrdili medzinárodná organizácia právnikov alebo humanitárna sieť e, v stredomorskej oblasti a my teda požadujeme jeho okamžité prepustenie. Chcela by som tiež uvítať prepustenie pána Emana Pakyho 23. júna, iránsky bojovník za ľudské práva, zakladateľov organizácie bojujúcej za práva e, väzňov. E, takisto dostal e, v roku 2008 2009 cenu za svoje, svoje, svoj boj proti, proti porušovaniu ľudských práv. Bol zatknutý v Iráne a v každom prípade je stále obviňovaný z propagandy proti isla, e, e, islámskému establishmentu a my žiadame, aby tieto obvinenia boli stiahnuté. A teraz, kolegovia, rada by som sa pozrela na bod 3 našeho programu, ktorým je správa delegácie e, podvýboru pre ľudské práva, ktorá šla do Washingtonu, ale keďže nevidím Pani Gál prichádza. Predsa len. Uh, hlavný, hlavný výsledok tej, tejto návštevy by nám mohla, by som mohla prezentovať aj ja a dúfam, že pani Gál potom vysvetlí ďalšie, e, ďalšie súvislosti z, tý, z tejto delegácie. Možno by ste si radi pozreli zo pár fotiek z tejto návštevy. Tu je celá naša delegácia v kongrese. Uh, uh, sprevádzajú nás kľúčoví, kľúčoví kongresmeni zaoberajúci sa ľudskými pre, právami, menovite e, dvaja, dvaja spolupredsedovia špeciálnej komisie. Tu sme na recepcii v kongrese. Uh, hostiteľom bol Freedom House. Freedom House uh, Boli veľmi pohostinní uh, a veľmi sa zaujímali o rozhovory s nami a mali sme pocit, že naozaj je tu silné transatlantické prepojenie. Tu sú prominentní členovia e, delegácie <laughs> pán Harris a e, pekné ženy z tohoto podvýboru, takisto e, ďalší členovia e, Komisie pre ľudské práva Tom Lantana, ďalej ďalšie zábery z kongresu. Vidíte tu vlastne celú delegáciu. Môžeme sa vrátiť o obrázok? Yeah, here. So, uh, you see, uh, Chcem vám len vyme- vidíte členov. Anna Gomez lávo. Láslo Tökeš, ja, Kinga Gal, David Martin a ja, Marek Šárke, ktorý tu nie je s nami. Ďalšie obrázky. A teraz snáď ešte kľúčové e, body, na ktoré by sme sa mali zamerať. Množstvo z našich diskusí sa e, točilo okolo Guantanama a tu sa bohužiaľ zdá, že Obamová vláda nedokázala postupovať tak, e, ž, tak ako sme si tu v Európe želali. Naše odporúčanie teda, že budeme to naďalej e, úzko sledovať a budeme pozerať na to, ako naše vlády by mohli pomôcť tým, že príjmu Eh, prijať tých zadržaných, ktorí nesú, proti ktorým neboli znesené obvinenia. V všetkých týchto diskusiách sme zdôrazňovali potrebu zúčastňovať sa na diskusiách o politikách USA, pokiaľ ide o eh, väznenie a zadržiavanie, pretože pokiaľ vieme, nie presne plnia eh, alebo dodržiavajú práva obvinených a boli tu naozaj prípady v nedávnej dobe, kde sa zdá, že Spojené štáty budú zadržiavať väzňov bez znesení obvinení, bez e, výhliadky na súdny proces. A to je niečo, čo, čo vo všetkých diskusiách zaznelo. Z nášho pohľadu je toto nepriateľné. A druhá téma, ktorú by som chcela spomenúť, a to je napredovanie v demokracii, ktoré je možno v novej, v novej fáze, pretože Obamová vláda nemá, nie je zaťažená takým bremenom, ako bola Bushova. Sorry? Myslím si, že by sme mohli tu na jeseň zorganizovať určité podujatie k tejto téme, ako napreduje demokracia v e, organizáciách USA, ktoré podporujú demokraciu. Takže dúfam, že tu budeme mať našich e, amerických partnerov z týchto inštitúcií. Ďalej by som chcela spomenúť, že mnohí z nás majú pocit, že treba diskutovať to, ako Európska únia by mohla lepšie podporovať demokraciu, ak by sme možno mohli poskytnúť určité podnety k novým nástrojom. Máme samozrejme e, EIDHR, ale to v určitých prípadoch, ako vieme, neplní tieto požiadavky, ktoré sú často veľmi akutné a nepočkajú, ne, nemôžu byť odložené. A jedna z vecí, na ktorú som myslela, rozhodnite vy, možno jeden z budúcich iniciatívnych, jedna z budúcich iniciatívnych správ našho podvýboru smerujúca k hlavnému výboru by bolo napredovanie demokracie a ľudských práv. Toto by sme snať mohli e, zvažovať. Ďalej potom sme diskutovali e, mno, pri mnohých príležitostiach o dialógu, o ľudských právach, právach. S Američanmi diskutujeme, aký je teda úspešný dialog, ako ho vykonávame, aké sú naše skúsenosti s rôznymi krajinami Mnohé sme teda diskutovali s Čínou, s Ruskom a inými. Zdá sa, že naše ciele sú veľmi podobné, takže by sme naozaj si mali porovnať naše skúsenosti. No a posledná vec je na čase pozrieť sa na to, ako my, ako členovia podvýberu, sme mohli vytvoriť pevnejšie putá s členmi e, kongresu USA, mohli by sme e, veľmi selektívne navrhnúť e, prijatie spoločných stanovísk k témam týkajúcim sa ľudských práv. Nož a čo by bolo veľmi zaujímavé, je zorganizovať zasadnutie k ľudským právam v rámci transatlantického dialogu legislatívnych orgánov my ako podvýbor sme v tomto podvýbore silne angažovaní, takže by sme s nimi mohli viac diskutovať. Určite bol tu prejavený záujem u tých kongresmenov, ktorí aktívne podporujú ľudské práva, aby spolupracovali v tomto rámci. Uvidíme teda, čo sa bude dať urobiť. Pani Gál, možno by ste chceli tiež povedať zo pár vecí k Washingtonu. Ďakujem. Pani predsedajúca, nuž, všetko vlastne už bolo povedané. Nepôjdem teda do podrobností, pretože správa je pomerne obsiahla a detailná. Zdôraznila by som tri aspekty, čo ste vy už spomenuli a čo boli určite podľa mňa najdôležitejšie e, dojmy, je veľmi dobré mať inštitúcie, ktoré sa zaoberajú podporou ľudských práv a demokracie ako NID a NDI. A treba mať e, rýchle e, pridelované prostriedky, rýchle zapájanie, pretože toto umožňuje najrýchlejšiu pomoc v tých prípadoch, kedy je tu problém s ľudskými právami. Takže si myslím, že je to veľmi dôležité a mohli by sme sa zamýšľať nad tým, čo by sme v našich procesoch mohli zlepšiť, naše nové procedúry s cieľom využiť ich e, adekvátnejšie a rýchlejšie. A ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, je to, že existuje potreba dialógu a myslím si, že treba čoraz viac toto zdôrazňovať a je naozaj by bolo dôležité zapájať do dialogu legislatívnych orgánov otázky ľudských práv. To by mohlo byť cieľom našeho podvýboru pokúsiť sa získať podporu pre takúto líniu. Rada by som snáď spomenula moje vlastné pohľady na tieto stretnutia. Podľa mňa boli užitočné. uh, Eh, State sú tu veľmi, veľmi, veľmi rozdielne názory naprieč kongresom a je dôležité, že máme prepojenia k všetkým, eh, teda aj k zástupcom kongresu, aj k eh, ministerstvu. A potrebujú, potrebujú, potrebujeme pomoc a z ich prezentácie vidíme ochotu uzavrieť Guantanamo. Potrebujú na to pomoc. To bolo od začiatku jasné. Myslím si, že je zaujímavé postupne sledovať, ako celá táto téma politiky e, okolo ľudských práv bude vyzerať v budúcnosti. Našou úlohou, úlohou našeho podvýboru je vždy vyvíjať tlak akékoľvek politiky sú to, aby sa v nich zohľadňovali aj politiky ľudských práv. To bola tá asi tá najdôležitejšia lekcia, ktorú si sme si priniesli, alebo pre mňa to bola najdôležitejšia lekcia z tejto cesty do Washingtonu. Ďakujem. Ďakujeme, Kinga. Máte niekto poznámky, potrebujete diskutovať o tejto veci? Ak nie, tak by som len spomenula, že máme pomerne prekvapivý postreh, ktorý je samozrejme svojím spôsobom. Prečo nepodporovať e, fórum e, americko-európskych e, mimovládnych organizácií? Či by to bolo teda užitočné, to by bolo na zváženie dokonca aj v dialogu o ľudských právach medzi EÚ a Spojenými štátmi k Číne, možno nejaký seminár podobný, podobné dojednanie, pretože prebieha predsa dialog so Spojenými štátmi trošku iný, veľmi rozdielný, ale je tu toľko konvergencie a zdieľania spoločných nápadov naprieč Atlantikom, že túto novú možnosť by sme mali využiť, eh, eh, pretože americký aká vláda nám ju pos- poskytuje. Určite k tejto návšteve bude mnohé nasledovať. Teraz by som rada prešla e, k bodu 4, a to je výmena názorov s pánom Michelom Tilemansom. On je predsedom, aktuálnym predsedom Kohomu v e, službách vysokej predstaviteľky e, Lady Ashton. Vždy sme formálne mali tu zástupcov predsedníctiev. A zdôraznili sme, že pán Tilemans tu nie je ako e, zástupca belgického predsedníctva, ale ako predseda Kohomu v službách vysokého, vysokej predstaviteľky. Takže nás veľmi zaujíma, e, aké sú tie dôležité body. Uvidíme, či tento pôrok sa bude veľmi líšiť e, od tých predošlých. Takisto sme aj my na kryžovatke, pretože všetci vieme, že dohodnutia k IIAS boli prijaté a to bude znamenať nové štruktúry. Rada by som bola presvedčená, že dohoda z pohľadu ľudských práv je dôležitá a je závažná. Pretože sme sa dohodli, že že na úrovni e, pre riadiacich štruktúr, štruktúr e, zahraničnej služby bude silná štruktúra a pani Ešten sama zdôraznila, bude vnímať čosi, čo ona, chce, ona nazýva akési akúsi červenú niť, ktorá, ktorá ide naprieč tými aktivitami a štruktúrami majúc na pamäti e, tu ten význam, e, ktoré majú ľudské práva vo vonkajšej službe, takisto zdôraznila, že je tu množstvo priestoru na diskusiu o tom, ako veci budú e, realizované. Takisto mi pred dvoma týždňami pri stretnutí povedala, že by rada diskutovala o tom, ako predsedníctvo, koho mu bude vyzerať. Veľmi ma teší, že belgické predsedníctvo podporuje myšlienku, že táto dôležitá pracovná skupina pre ľudské práva by mohla byť, e, mať sídlo v Bruseli. Možno, že pán Tilemans nám k tomu čo si povie. A posledná vec, rada by som spomenula, že samozrejme nás veľmi teší, že od 1. Že od 1. júna dvaja ministri zahraničných e, vecí EÚ e napísali pani Ashton o význame E, prejavu jedným hlasom k ľudským právam a globálnym hodnotám a zva- uvažovali v liste o takmer všetkých aspektoch, ktoré boli naznačované zo strany podvýboru organizácie ľudských práv, e, ktoré majú e, ktoré zaujímajú ľudské práva. Tu mali svoje slovo a pán Westerwelle v mene nemeckej Nemecka uh, IT zástupca Dánska bol prítomný. Did I say, what did I say? <laughs> okay. So, uh, once again, so that there is no misunderstanding, Mr. Aby sme to nepochopili nesprávne, aby to nebolo nepochopenie, samozrejme, že pán Westerwelle je, je e, ministrom zahraničných vecí Nemecka. Teraz teda k prioritám Kohomu v budúcich mesiacoch. Nech sa páči. Much, uh, uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. Nož najskôr by som chcel upozorniť na to, uh, že je to pre mňa skutočne veľká česť predstaviť tento pracovný program pred výborom DROA, respektíve pod výborom. My sme si všimli, že dlhé roky uh, boj za ľudské práva vo svete je jedna z priorít Európskeho parlamentu a úloha DROA bola v tomto ohľade skutočne veľmi dôležitá. Vytvorila sa platforma na zviditeľnenie e, zviditeľnenie aktivít Európskej únie, rovnako udelovanie sachrovej ceny za slobodu myslenia. No a vy, pani predsednička, e, vy ste presadzovali ľudské práva vo všetkých politikách Európskej únie, vo všetkých programoch Európskej únie. No a preto myslím, že pod vašim dohľadom a s vašimi skúsenostiami sa môžeme tešiť na spoluprácu. No a ja e, prezentujem e, náš pracovný program a program našej činnosti na nasledujúcich 6 mesiacov. A je to program e, tímového prístupu medzi belgickým predsedníctvom a, a službami vysokej predstaviteľky pani Eštenovej. A samozrejme zohľadňuje to vynikajúcu správu a prácu španielského predsedníctva. Takže Belgičania budú predsedať komu na, na žiadosť pani Eštenovej. No a čo sa týka praktických respektíve inštitucionálnych, ale predsa len viac praktických usporiadaní, tak predsedníctvo a komisia a vysoká predstaviteľka vytvoria spoločné týmy v Bruseli, v Ženeve a v New Yorku. Takže ja som veľmi rád, že Európska komisia je na našej strane. Je to vždy eh, istý znak podpory. A ja využívam túto eh, príležitosť na to, aby som eh, poďakoval komisii a sekretariátu rady za prípravu tohto programu. A rovnako by som chcel upozorniť na to, že vo veľkej väčšine svetových krajín delegácie EÚ už teraz fungujú a to je dôležité. Belgicko bude mať lokálne predsedníctvo iba v desetich krajinách a to je tiež veľmi dôležitá zmena. A teraz v súlade s dispozíciami a ustanoveniami Lisabonskej zmluvy a tak dialog o ľudských právach a konzultácie s tretimi krajinami a regionálnymi organizáciami budú vedené e, servisom pani Eštonovej. Belgicko sa bude zúčastňovať mítingov len ako krajina, ktorá predseda Kohomu. To je tiež veľmi dôležitá zmena a veľká zmena. Počas prvého pol roka 2010 budeme aj naďalej implementovať, konsolidovať politiky pre ľudské práva. Dôraz budeme klásť na efektívnu implementáciu existujúcich e, nástrojov EÚ pri využití plného potenciálu Lisabonskej zmluvy e, na e, boj za základné hodnoty vo všetkých politikách EÚ vysoká predstaviteľka 16. Eh, júna 2010 v Štrasburgu pred vami povedala eh, a preukázala jej eh, záujem o istú inventúru všetkých politík EÚ v oblasti ľudských práv. Ona v podstate hovorila o nejakej základnej revízii. No a my aj skutočne využijeme túto príležitosť našej inštrukcii a orientácii revidovať politiku ľudských práv v Kohomu. A to viac ako prípravnú prácu pre jej vlastné rozhodnutia a na to, aby sme priniesli nejaké zmeny. Samozrejme, v rámci nášho pracovného programu zohľadňujeme nielen jej želania, ale aj ten nemecko-dánsky list, o ktorom ste hovorili, ktorý obsahuje množstvo veľmi zaujímavých podnetov, návrhov, myšlienok. No a my to použijeme ako určitý základ našej práce. Pri vykonávaní revízie budeme zohľadňovať názory všetkých zapojených aktérov a účastníkov. Hlavne výsledok každoročného fóra EU MVO, ktoré sa uskutoční 12. a 13. júla tohto roku 2010 pod názvom Nástroje Európskej únie pre ľudské práva a Lisabonská zmluva, súčasný stav a očakávanie od budúcnosti. No a vážená pani predsednička, ja by som vás teraz pri tejto príležitosti chcel ešte raz pozvať a požiadať o vystúpenie medzi kľúčovými rečníkmi na tomto fóre. Rovnako, tak to bude aj v prípade našej celkovej práce, tak úloha občianskej spoločnosti bude mať vplyv na tento proces odporúčania a porovnávacie štandardy, ktoré predložilo, predložila Amnesty International o nástrojoch EÚ, budú veľmi pozorne zohľadnené. A myslím, že v rámci našej práce zapojíme tam aj občianskú spoločnosť, no a už sa uskutočnili konzultačné, alebo uskutoční sa 7. júla konzultačné stretnutie a prvé zasadnutie Kohomu 19. a 20. júla bude sprevádzané prezentáciami občianskej spoločnosti. No a súčasné inštitucionálne zmeny nás nám tiež dávajú možnosť riešiť eh, alebo dosahovať tieto ciele a sústrediť sa na našu eh, prácu, tak ako som vám už povedal, na našich predchádzajúcich zasadnutiach a to v štyroch hlavných oblastiach. Po prvé, prispôsobenie práce Kohomu, po druhé, implementovať a streamlinovať nástroje EÚ, po tretie, podpora úlohy EÚ a um, Rady OSN pre ľudské práva a valného zhromaždenia po štvrté mainstreaming ľudských práv a posilňovanie koherentnosti medzi externými a internými politikami pre ľudské práva EÚ, tak na politickej úrovni, ako aj pred um, odbornou verejnosťou. No a ak mi teraz dovolíte, tak teraz sa budem trošku viac venovať týmto hlavným oblastiam. Prvá oblasť a úprava pracovných spôsobov kohomu sa bude patriť pravidelnejšie zasadnutia kvôli nárastu objemu práce. No, takže my dúfame, že budeme dosahovať konsenzus o rozdelení práce a že budú všetci súhlasiť s touto myšlienkou. V každom prípade však z praktických dôvodov náš pracovný program e, zverejme detálne a mm, budete musieť uznať, že pravidelnejšie zasadnutia sú absolútne nevyhnutné. Objem našej práce je obrovský a nedokážeme sa vyhnúť zriadeniu e, tej skupiny so sídlom v Bruseli. Rovnako prispôsobenie pracovných metód Kohomu e, bude tam task for a systém, zameranie debat na, na nejaké prevádzkové závery, ďalej zviditeľňovanie politík, posilňovanie našich interakcií s výborom politickým a bezpečnostným, bezpečnostným ako reperom a v neposlednom rade snažiť sa o aktuálnej diskusie o prioritných veciach, o zahraničných veciach. No, po druhé, streamlining nástrojov EÚ, ktoré sú v podstate dva. Poprvé, racionalizácia a mainstreaming našich rôznych usmernení, nástrojov a akčných plánov a po druhé revízia dialogov a konzultácie. No a ja som si veľmi dobre zapamätal a poznamenal, čo ste povedali o OSN a to našich správ, našej práci a spolupráci s USA okamžite zohľadníme, aby sme sa poučili o najlepších postupoch. Čo sa týka usmernení, tak samozrejme, tak tieto snahy o e, streamlining samozrejme e, nebudú mať vplyv na prebiehajúce práce no a mm, ozbrojené ozbrojené konflikty a deti. Máme osobitného spravodajcu na túto tému, čo sa týka trestu smrti tak budeme presadzovať uznesenie na jeseň na valnom zhromaždení. Dúfam, že budeme mať lepšiu silu a podporu ako v roku 2007. To bolo prvýkrát, keď takéto uznesenie, takáto rezolúcia bola prijatá. Potrebujeme, aby to podporilo skutočne množstvo krajín aby podporili moratórium a nie, ak nie zrušenie trestu smrti. Čo sa týka bojovníkov za ľudské práva, španielské predsedníctvo odviedlo množstvo obrovský diel práce v všetkých postojov vo svete organizujú, organizujú, organizujú sa pravidelné zasadnutia a konferencie s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a bojovníkmi za ľudské práva. A my sa teraz snažíme, ako opätovne naštartovať českú iniciatívu pre nejaký európsky útulok no a alebo štít no a ďalej budeme sa zaoberať a možnosťou prijatia ďalších e, občných protokolov o právach dieťaťa. Ako viete, je vydaný druhý protokol, ktorý umožní mechanizmus podávania sťažností. No a samozrejme, a tiež budeme sa zaoberať závermi rady o detskej práci, čo sa týka mučenia pokračovania iniciatívy, lokálnej implementácie usmernení, ktoré prijalo švédske predsedníctvo, ďalej dokument komisie o rehabilitačných centrách, e, o obchode, e, o mučení, trestu smrti, čo sa týka násilia a diskriminácie žien, e, tak kohom preskúma všetky regionálne plány na posilnenie usmernení a budeme zohľadňovať výmenu názorov s novým zástupcom o sexuálnom násilí páchanom proti ženám. No a teraz podvýbory. To je druhá oblasť. Tak ako som povedal, budeme to e, preverovať. Ja chcel by som upozorniť, že e, dialógy o ľudských právach, konzultácie a podvýbory sa budú uskročovať e, v nasledujúcich šiestich mesiacoch s Africkou úniou, Ruskou, Bieloruskom, Moldavskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom, Kazachstanom, Kyrgyzstanom, Tadžikistanom, Čínou, USA, Kanadou, Japonskom, Argentínou, Brazíliou, Čile, Kolumbiou, Kambodžou, Laosom, Vietnamom a Maroko. A opätovne by som chcel upozorniť, že tieto dialógy a konzultácie bude viesť komisia. Takže budeme pokračovať prebiehajúcej revízii dialogu s Čínou a rovnako s Ruskom. A sú tu aj ďalšie nástroje, o ktorých treba hovoriť v každom prípade, čo sa týka slobody vierovýznania. E, tak nadviažeme na závery rady z roku 2009 a zriadíme ako dočasnú pracovnú skupinu, aby preverila revidovala akčný plán ktorý vyplýva z týchto záverov rady a zaoberala sa jeho implementáciou. Čo sa týka podpory demokracie, tak čakáme na správu o pokroku z služieb vysokej predstaviteľky s možným zoznamom pilotných krajín. No a dúfame, že sa nám podarí plynulo e, E, nasledovať preč, čo sa týka LGBT, e, tak e, sme veľmi radi, že sme prijali istý súbor nástrojov a prioritu teraz bude implementovať ho. Čo sa týka práv ľudí s postihnutím, tak budeme pokračovať v diskusiách o prijatí nejakého etického kódexu pre inštitúcie a členské štáty čo sa týka práv ľudí s postihnutím. No a dúfame, že to ukončíme a finalizujeme a príjmeme v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch. Tretia oblasť mm, podpora a presadzovanie EÚ na úrovni OSN, teda v New Yorku, v Ženeve, v, Ženeve, v Rade pre ľudské práva, a vo valnom zhromaždení. Dovolte mi zdôrazniť eh, jednu prioritu a to je revízia eh, Rady OSM pre ľudské práva. Eh, začne to na nadchádzajúcich 6 mesiacov, bude to pokračovať do roku 2011. No a španielské predsedníctvo sa tomu už veľmi venovalo a ja si myslím, že je najvyšší čas implementá- na implementáciu ambicioznej, ale realistickej agendy EU štvrtá oblasť, ktorá je zároveň posledná, a to je mainstreaming ľudských práv a e, koherentnosť e, politik pre ľudské práva EÚ. Dovolte mi uviezť niektoré prioritné veci a otázky a problémy. Poprvé, mainstreaming ľudských práv do SZBP. Po druhé, ženy, mier a bezpečnosť. Po tretie, bezpečná sloboda vyjadrovania a nové technológie, po štvrté ľudské práva a obchod, po piaté právo na jedlo. Nebudem sa venovať detálne týmto oblastiam, avšak vo všetkých z nich máme stanovené jasné ciele a budeme sa snažiť dosahovať vo všetkých z týchto oblastí konkrétne pokroky a ciele ale samozrejme rád zodpoviem na vaše otázky. No a na záver by som vám ešte raz chcel poďakovať za príležitosť oboznámiť vás a s našimi alebo v hrubých, hrubých črtách s, našimi, s našim programom, s našimi cieľmi. Ten program už bol rozdaný, daný členským štátom k dispozícii. A opätovne by som rád zopakoval, že my budeme veľmi intenzívne spolupracovať s občianskou spoločnosťou pri implementácii tohto veľmi ambiciozného programu. Ďakujem, pán Tilemás. Je to naozaj veľmi dobré, že počujeme, že máte takýto strategický prístup k veci. Samozrejme, španielské predsedníctvo vykonali, vykonalo obrovský kus práce a my sme to oceňovali aj ale teraz je tu milník a my máme príležitosť, aby sme boli ešte strategicky, strategickejší ako minule. Hovorili ste o ľudských právach, o implementácii, o posilňovaní existujúcich nástrojov. Ja sa teším na tú spoluprácu a mám návrh, ktorý som chcela postúpiť aj vašim službám Mohli by sme zorganizovať nejaký seminár ohľadom tohto dialógu, pretože je tu e, veľa skúseností, poznámok, či už pozitívnych alebo negatívnych a mali by sme sa snažiť byť e, výkonnejší a mali by sme sa snažiť e, byť výkonnejší, aby sme diskutovali aby sme konkrétne e, veci dosiahli. Chceme sa zamerať na otázku dialogu ohľadom mainstreamingu. Spomenul ste štyri hlavné oblasti, na ktoré sa chcete sústrediť. A kam by ste zarabil spoluprácu s parlamentnými výbormi? My môžeme e, robiť aj mainstreaming s niekoľkými výbormi. Ja si spomínam, že som hovorila s predsedom poľnohospodárskeho výboru, pokiaľ ide o e, zabezpečenie potravín a podobným spôsobom by sme mohli postupovať aj ďalej. Je pre mňa potešením, aby som pozvala teraz predstaviteľa Amnesty International a Inge Očik, aby sa oni vyjadrili eh, k situácii s ľudskými právami. Ďakujem, pán, pani predsedajúca. Ja rád prispejem k tej pozitívnej atmosfére, ktorá tu dnes panuje. Ja vítam aj z tých tie listy dánskeho a nemeckého ministra, aj to, čo sme tu dnes počuli od pána Tilemansa, od predsedu pracovnej skupiny pre ľudské práva. Rád by som hneď na úvod poďakoval aj predsedovi pracovnej skupiny Rady pre e, ľudské práva, pretože sme spolu viedli aj individuálne rozhovory, ale spolupracujeme aj v sieti a je e, táto spolupráca veľmi vítaná. Sme samozrejme za väčšiu transparentnosť v pracovných dokumentoch, aby ich bolo čím viacej. E, za posledných 6 mesiacov nám neboli veľmi prístupné tieto dokumenty. Ja viem, že to nie je chyba španielského predsedníctva a ja dúfam, že tieto problémy konečne vyriešime a že budeme v takej situácii ako za švedského predsedníctva, kedy sme sa dostali k dokumentom z pracovných skupín, z bilaterálnych rokovaní, k podporným dokumentom pre pracovné skupiny aj pre schôdsky ministrov. A práve teraz, eh, keď eh, tu diskutujeme, tak eh, menom vysokej predstaviteľky tak eh, chcel eh, som teda poznamenať, že je veľmi dôležité, aby sme mali prístup k takýmto dokumentom. Rád by som tento podvýbor upozornil na dva dokumenty. Aj belgickému predsedníctvu, neviem, či ste ich už dostali alebo nie. Máme aj odporúčanie siete pre ľudské práva. Belgické inštitúcie tento dokument už mali dostať. Ide o odporúčanie, pokiaľ ide o stredomorskú oblasť, teda južná časť stredomorskej oblasti a južná Európa. Ja viem, že schôdza alebo diskusia o SVČ sa bude rozvíjať neskôr, tak Nebudem o tom hovoriť podrobne, ale teraz sa sústrím na ľudské práva. Pred niekoľkými týždňami v parlamente pani Enštonová oznámila a je to vec, ktorú sme už dlhé roky čakali a veľmi dobre zapadá do toho, ako sa chápe revízia alebo celý prehľad situácie, o ktorej hovorila pani Eštonova, aj belgické predsedníctvo. Dúfajme, že táto revízia sa urobí aj v tej najkritickejšej, tej najvýznamnejšej téme, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv. Ako sa aj vyjadril predseda Rady pre e, ľudské práva, Niektoré pracovné skupiny skupiny e, dali konkrétne odporúčania, ktoré sa už implementovali v niektorých krajinách. V iných prípadoch ide skôr o diplomatické snahy a treba to aj tak uznať, že ide o diplomatickú snahu, ale takúto situáciu by sme nemali chápať ako výhovorku Pokiaľ ide o situáciu s ľudskými právami v niektorých krajinách, táto otázka by mala byť súčasťou širšej politiky e, k tretím krajinám. Tiež je tu otázka jednotlivých členských štátov. Je treba lepšie implementovať pokyny my ako organizácia občianských spoločností už o to žiadame dlho a tiež by sme sa mali viacej zamerať na regionálnejšie stratégie alebo stratégie, ktoré sú zamerané na ľudské práva, ale ktoré by síce mali vychádzať z tej globálnej stratégie pre ľudské práva, pretože tieto stratégie ale treba nakšiť na mieru na jednotlivé miesta, treba ich lepšie integrovať, lepšie ako doteraz. Občianská spoločnosť by chcela poskytovať eh, vstup do konzultácií 12. 13. júla bude Fórum pre ľudské práva a my sa na to chceme zamerať a tešíme sa, že tam budú dva, dve pracovné skupiny, budú tam aj semináre. Je to, pokiaľ ide o koherentnosť vnútorných a vonkajších politík a ako viete, tu v Európskom parlamente sme žiadali o takúto iniciatívu dlho a je dobré, že sa uznáva, že existuje problém s koherentnosťou vonkajších a vnútorných politik. My túto tému berieme naozaj veľmi vážne a dúfame, že na konci tohto workshopu Um, prídeme s dôležitými závermi pre budúcnosť. Ďalší dôležitý workshop bude ten, ktorý sa týka uh, vonkajšej služby. Boli určité problémy v posledných rokoch. Amnesty International sa začala niektorými problémami veľmi seriózne zaberať posledných pár rokov a myslím, že Európa bude môcť oveľa integrovanejšie pristupovať k otázke ľudských práv vôbec, pretože je treba ukázať, že ľudské práva musia byť viditeľné, že sú dôležité, že sa to nesmie utláčať do úzadia alebo že niektoré práva budú potlačané ako druhé. Spolupráca s OSN za posledných 6 mesiacov došlo k niektorým problémom v Ženeve, e, v New Yorku, ale teda hlavne v Ženeve. A my dúfame, že tieto problémy, ktoré sa týkali zastúpenia, koordinácie alebo zodpovednosti e, v rozhodnutiach, takže sa čo najskôr vyriešia a Absolútne kľúčovým bodom v budúcich mesiacoch je, aby sa urobila revízia toho, ako funguje Rada pre ľudské práva. Ďalší kľúčový prvok v súvislosti s OSN, ako sa tu už spomenulo, je uznesenie o, trestu, o treste smrti. My dúfame, že pre túto rezolúciu dosiahne, sa dosiahne najvyššia podpora, to je rozhodujúce v budúcich mesiacoch. Máme nejaké obavy z tý, um, ako sa táto rezolúcia vyvinie, pretože ten postup je veľmi pomalý a stiažuje to prácu nielen inštitúciám, vládam členských e, štátov, ale aj organizáciám pre ľudské práva. Ja viem, že sa tu e, rozvíja obrovská lobistická práca, ktorá s tým súvisí a že je potrebné vplyvať na tretie krajiny. Je pravda, dosiahli sme určitý pokrok ešte predtým, než to prišlo na voľné zhromaždenie. A my dúfame, že v budúcnosti dojde k skutočnému pokroku a ešte pár poznámok k bilaterálnym stretnutiam inštitucionálnych dôvodov za posledných 6 mesiacov sa nekonala e, celá séria stretnutí, pretože boli odložené až na druhý polrok tohto roka. Na úrovni ministrov bude množstvo bilaterálnych e, schôdzok, potom bude summit Európa Stredomorie, s tým súvisí aj ministerská schôdka s krajinami Južného Stredomoria. Ja viem, že veľa problémov, ktoré súvisia s tým, že my sme občianská organizácia, a ja viem, že teda to budú, teda to sú ministerské schôdzky a nie rady kohom. Veľmi by sme ocenili, pretože tento problém ešte nie je vyriešený, aby vznikol akýsi globálnejší, všeobecnejší pohľad a aby sme mali možnosť sa venovať aj týmto schôdzkam. Pokiaľ ide o odporúčanie španielského predsedníctva Eh, v belgickému predsedníctvu by som spomenul 10 prípadov, ide o 10 konkrétnych prípadov, ktoré sa týkajú európskych nástrojov, záväzkov k tretím krajinám a majú celosvetovú pôsobnosť. Očakávame od európskych inštitúcií nejaké znamenie, že v týchto desiatich prípadoch sa budú naozaj snažiť o skutočnú implementáciu, a to implementáciu závaz, záväzkov. A v tom odporúčaní je 10 konkrétnych prípadov a ja dúfam, že sa nám ich podarí vyriešiť, pani predsedajúca. Ako správne hovoríš, prvá príležitosť, ako pokračovať v spolupráci s podvýborom, kohomom, a občianskou spoločnosťou. A takúto príležitosť budeme mať práve 12. 13. júla na fóre tých mimovládnych organizácií. My sa tešíme, veľká mnoho z nás sa určite súčas, zúčastní a teraz otváram diskusiu. Nech sa páči, pani Galer je na zozname rečníkov, nie je tu. Chce sa niekto k tomuto vyjadriť? Nie? Pani Kilnils? nemusím bojovať o slovo, aspoň raz. Všetko, čo sme si tu vypočuli, je veľmi zaujímavé. Ja nemám nejakú konkrétnu otázku. Mňa e, to vysvetlenie veľmi uspokojilo, ale využila by som príležitosť, aby som vás upozornila na to, že podvýbor pre ľudské práva vyslal delegáciu pre fórum autochtónnych národov ja som bola súčasťou tejto delegácie a nezabúdajme, keď sa bude hovoriť o revízii ľudských práv v celej EÚ, aby sme nezabudli, že v EÚ sú tiež autochtónne národy a právo týchto národov, európskych občanov, aj to je dôležité. Ja som chcela využiť túto príležitosť, aby som vás upozornila na tento bod, ktorý ma veľmi zaujíma. Ďakujem pekne. Pán Tilemans chce zareagovať? Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za vaše pripomienky. Predovšetkým by som rád povedal, že je tu veľmi dôležitá téma spolupráce s EP, predovšetkým s vašim podvýborom a ja som to až tak nezdôraznil v mojom vystúpení. Pozývame vás na schôdze Kohomu, napríklad, čo skoro bude ďalšia. Budeme hovoriť o inštitucionálnych zmenách, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, pokiaľ ide o spoluprácu medzi inštitúciami to bude pre nás veľmi dôležité stretnutie. Aj s vami, pani predsedkynia. Myšlienka seminára alebo nejakého workshopu, tak to je veľmi zaujímavé tiež. umožnilo by to konzultáciu s občianskou spoločnosťou, dialog a konzultácie prebiehajú na viacerých úrovniach, niekedy sú veľmi rozmanité. A ten prieskum alebo výskum, ktorý je potrebné urobiť, tak musí zahrňať aj to, ako sa bude ďalej postupovať akékoľvek nové myšlienky, podnety, nový spôsob prístupu. To všetko určite veľmi privítame, uvítame, pretože existuje niekedy tendencia ostať na mieste a postupovať skôr konzervatívne. Je to akýsi reflex konzervativizmu. Myslím si, že je potrebné znovu celý proces premyslieť a na to budeme potrebovať aj vonkajšie vstupy. <coughs> vonkajšie vstupy na to tradičné fungovanie našej Rady pre ľudské práva. Pokiaľ ide o konzultácie komisie, Tam sa tiež e, zdôraznil význam transparentnosti. My samozrejme urobíme všetko a čo najlepšie. Budeme sa naozaj snažiť. Je to veľmi dôležitá téma a potrebujeme sa k nej postaviť konštruktívne. Za posledných 6 mesiacov sme zaznamenali zmenu ktorá trochu dezorganizovala niekedy veci. Za tých posledných 6 mesiacov to bolo niekedy aj ťažké, pretože došlo k zmenám. A ja si nemyslím, že v tých budúcich 6 mesiacov budeme úplne môcť objasniť, vysvetliť a vyriešiť problémy vo všetkých oblastiach. Je to práca, ktorá neustále beží, my musíme na nej pokračovať. Budeme v kontakte s Európskym parlamentom. Vy ste jedna z najdôležitejších európskych inštitúcií. A z očí voči občianskej spoločnosti všetky pracovné geografické skupiny, tak tam sa určite zaznamená pohyb a dosiahneme vyššiu transparentnosť. Pokiaľ ide o trest smrti, v New Yorku e, došlo k stretnutiu k tejto téme. Výsledok prvého stretnutia nás nenaplňa veľkým optimizmom do, do budúcnosti. V Ženeve a v New Yorku sme pôsobili tímovo. Neviem, ako sa robí v iných sektoroch oblastiach, ale v oblasti ľudských práv tá európska delegácia e, má veľmi úzke vzťahy e, s belgickou delegáciou, ktorá je zainteresovaná v tomto procese. Tam sú jasne zadefinované kompetencie, práca, je tam spoločné plánovanie a to je krok vpred k tomu, čo bude robiť aj ESVČ. A to aj trochu predefinuje tú našu budúcu prácu. Ďakujem. Dáme teraz slovo najprv pánu e, Görensovi a potom zástupcovi komisie. A ešte aj tak zostane čas pre iných. Ďakujem, pani predsedajúca. Prišiel som trochu neskôr, tak neviem, či ste sa venovali otázke pristúpenia EÚ e, k Rade Európy e, k dohovoru o ľudských právach. Podľa mňa je to absolútne kapitálny akt a to z viacerých dôvodov. Je to akt viery všetkých členských štátov k spoločným hodnotám a ktorý e, vychádza alebo potvrdzuje aj naše vonkajšie vzťahy. My budeme konať blokovo a takýmto spôsobom e, budeme môcť pôsobiť váhou EÚ, tak ako to nebolo možné v minulosti. EÚ sa stáva dôveryhodnejšia. Prichádzam s tou nádejou, ktorú som tu už viackrát vyjadril a tá požiadavka je tá potreba alebo povinnosť pre všetkých 27, aby prijali všetky e, rozsudky Štrasburského súdneho dvora. Ako môžeme Rusom v našich vonkajších vzťahoch alebo susedských vzťahoch, teda na samite EÚ, Rusko, že musia rešpektovať ľudské práva, zatiaľ čo niektoré členské štáty EÚ nie sú ochotné príjmať štrasburské rozsudky alebo rozsudky Štrasburského súdu pre ľudské práva. To je to protirečenie. A čo urobí belgické predsedníctvo, aby sa tento anachronizmus odstránil. Prídete s nejakou iniciatívou, aby ste prinútili alebo aby ste dosiahli, aby sa 27 členských štátov zaviazalo, že bude rešpektovať rozsudky Štrasburského súdneho dvora. E, ja, vás, e, ja viem, že som z vás urobil trochu obeťou mojej operácie, ale ja si myslím, že túto požiadavku treba nadniesť. Myslím si, že je veľmi užitočné, pán Görens, že toto opakujete. Viem, že som političkou, takisto viem, že veci treba opakovať. V každom prípade je to výborný nápad vytvoriť určitý záväzok v čase pristúpenia. A otázku pristúpenia k dohovoru sme vlastne dovtedy nenaškrtli. Za to vám v každom prípade ďakujem. Pán Tilemans má čas na premyslenie si vašeho návrhu. Medzičasom si mu vypočujeme, čo má k tomu povedať Európska komisia. Much, uh, uh well, to, uh... Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať za, ten, za toho tímového ducha našemu biologickému priateľovi. My e, za komisiu uh, Takisto s kolegmi zo sekre, sek, e, sekretariátu máme akési virtuálne splynutie. Pre takáto dobrá spolupráca je. Takže už sa tešíme na blíž, blížiacich sa 6 mesiacov, spustí sa v nich mnoho vecí. Myslím si, že by sme nemali veľké očakávania že sa uzavrú veci, ktoré sa spustia v týchto šiestich mesiacoch. A hlavne, ak sa pozrieme na novú stratégiu EÚ o ľudských právach, najnovšia e, spadá do roku 2001. <clears throat> Spustíme veľa procesov, e, konzultácií so všetkými zúčastnenými, ale stratégia nebude do konca semestra, semestra uzavretá je to niečo, čo nás prenesie ako cvičenie do roku 2009. Chcem reagovať na tri body. Vnútorná a externá konzistencia. Áno, je to priorita, ktorú si všetci rovnako uvedomujú. Európsky parlament, občianská spoločnosť, inštitúcie, e, belgické predsedníctvo, kohomu, ale je to tiež e, priorita, ktorú si vnímame aj z externého uhla ten interný úhol senzitivizuje našich kolegov v, v komisii. Možno to budú tie výbore, ktoré sa zaoberajú internými politikami. Myslím si, že je tu množstvo činností a preto sme takí šťastní, pani, že pani de Kaiser, členka parlamentu, súhlasila s moderovaním, predsedaním e, workshopu týkajúce si vonkajšej konzistentnosti na fóru, eh, fóru pre NGO. Ak sa napríklad pozrieme na vynikajúci eh, príklad prístupovej zmluvy k Európskemu dohovoru o ľudských právach a, a celý ten európsky systém skrutínia. Je pre nás samozrejme kľúčové zapájať sa do spolupráce s členmi eh, Európskeho parlamentu. Je dôležité za, zapájať sa. Máme rovnaký jazyk, e, máme rovnaké e, mechanizmy. Je to kľúčový spôsob, ako sa zapája do ľudských práv s ostatnými nečlenskými krajinami. Takisto členské krajiny EÚ a politické záznamy vychádzajú z našich požiadaviek, požiadaviek, ktoré kladieme na tretie krajiny. A tre, tu je dôležitým prvkom to, že zatiaľ, čo vo vonkajších vzťahoch e, nie sú vlastne obmedzenia, tak e, neobmedzenie interne sú kompetencie pridelované. Napríklad kompetencia pre inštitúcie EÚ zapájať sa s členskými krajinami pri ich ratifikácii a implementácii dohovorov o ľudských právach, rešpekt e, týchto mechanizmov obmedzenia. To všetko vysvetľuje, prečo je dôležité pracovať cez interné kanály, e, vytvárať povedomie, vediac, že sú tu obmedzené kompetencie toto je jeden z hlavných aspektov eh, internej, externej konzistentnosti, čo musíme diskutovať na fóre NGO. Dialógu o ľudských právach. Plne súhlasím s eh, Davidom Nicholsonom. Prebieha množstvo dialogov, ktoré prebiehajú dobre, pretože sú diplomatickým cvi- cvičenia a tie, ktoré štruktúrálne fungujú s týmito dohodmi, Diskutujeme o ľudských právach, o dialogu, ktorý dopadá na, na akčné plány, asistenciu, takže to by mala byť súčasť e, revízie. Mali by sme to mať na pamäti. A môj posledný bod, zvýšenie prácu Kohomu v, v Bruseli. Takisto je to nevyhnutné, pretože je tu posun inštitúcií and a je tu, je tu naozaj riziko, riziko strátiť to obrovské vlastníctvo, ktoré majú členské krajiny v tejto agende. Je tu neuveriteľné e, vlastníctvo a posunom, e, presunom čoraz viac zodpovednosti jednoducho nechceme zmenšiť toto vlastníctvo. E, oveľa viac musíme načúvať našim členským krajinám pri implementácii týchto politík. Ďakujem. Ďakujeme. Myslím si, že tu bola veľmi zaujímavá otázka, ktorú nadškotol David Nichols, že je ťažký prístup k tým pracovným skupinám v rade a štruktúram, ktoré fungujú s stratégiami krajín. Asi to si mala mysliť Dave ľudské práva akoby absentovali, akcento, absentovali z množstva týchto stratégií a je tu niečo, čo osobitne musíme mať na pamäti teraz. Pretože vidím, že naďalej je tu e, toto riziko bez ohľadu na dobré, dobré zámery pani Ashton že ľudia, e, ktorí majú na starosti ľudské práva, sa tým budú aj zaoberať a iní sa budú sa zaoberať iným. Nemyslím si, že tu nastane nejaký prielom. Bohužiaľ, pán pred, podpredseda Macmillan Scott práve odišiel, keď som sa ho chcela čosi spýtať, čo by, čo by bolo pomohlo tejto diskusii. A to sa týka napredovania demokracii. Viem, že predstavuje parlament, zastupuje spolu s predsedom Buzekom e, parlament v, vo Washingtone na dialogu na vysokej úrovni o podpore demokracie. Bohužiaľ, e, nemôžeme si ho vypočuť, ale každopádne poprosím pána Tilemansa či pána Herca, pracujete na tomto, na tomto follow-upe záverov rady? Tieto veci tieto dve veci by som ešte v krátkosti chcela eh, okomentovať a 10.30 začne vypočutie k situácii ľudskoprávnej eh, v Kongu, Demokratickej republike Kongo. Pán Tilevans, ďakujem eh, k tým otázkam, ktoré tu odzneli zo strany pána Görensa Preto vlastne hovoríme o internej a externej koherencii, pretože Lisabonská zmluva nám dáva možnosť poprvé pristúpiť e, k dohovore o ľudských právach Rady Európy, ďalej potom je tu charta ľudských práv EÚ, ktorá vstúpi do platnosti, vlastne už vstúpila, okrem krajín, ktoré majú e, výnimku. Ale tieto dve otázky, ktoré umožnila Lisabonská zmluva, sú pre nás otvorením na diskusiu o internej externej koherencii. Mimochodom, dnes popoludní máme prvé stretnutie tohoto typu všetkých eh, monitorujúcich výborov OSN pre ľudské práva. A túto otázku načkrtnem s vašim dovolením tak, aby otázka správania členských krajín EÚ v rámci ratifikácie a implementácie dohôd OSN, e, ľudskoprávnych e, dojednaní OSN, je niečím, čo e, budeme riešiť a budeme na to dbať. A ďalší, posledný bod k tejto téme Pracovná skupina, ktorá sa zaoberá e, Radou Európy a OSCT, je veľmi e, do, do veľkej miery e, kompetentná, takže pán Görens, obráťte sa prosím na nich e, silným posolstvom. Pokiaľ ide o geografické skupiny, to je presne to, ten bod, kde e, sa hovorilo o nedostatku transparentnosti. A to našim výrazným záujmom je zoš- zjednodušiť geografické aspekty. Už urobíme to tak, že oslovíme belgické predsedu tejto pracovnej skupiny a budeme sa snažiť vnímať, či je možné, aby občianske spoločnosti mohli s nimi hovoriť priamo, ale samozrejme, že všetky dialógy, všetky konzultácie by mali byť spoločnou prácou geografických skupín. A v tomto ohľade dúfame, že budeme spoločne viesť tieto rozpravy v rámci kohomu i geografických skupín. Takisto sa budeme snažiť zoštíhliť témy, a aby sme mali dobrý príklad, takisto budeme mať spoločné stretnutie s Kadefom, jeden z mnohých príkladov, kde budeme spolupracovať s ďalšími pracovnými skupinami rady. Len jednou z nich je práve KDF, SDP, mainstreaming ľudských práv, spolupracovanie s ďalšími pracovnými skupinami, PMG a SIFCOM, to sú ďalšie e, orgány. To budú skupiny, s ktorými budeme úzko spolupracovať e, smerom k tomuto mainstreamingu. Pokiaľ ide o demokraciu, jej podpora je takisto niečím, čo veľmi podporujeme a na, máme tu výrazné priority. E, prejdem snáď ešte k téme um, Ako som už e, povedal, e, máme tu správu o pokroku zo strany komisie a sekretariátu rady k pilotným krajinám a pointa je tu implementovať operatívne závery a možno, že tu komisia by mohla sa ujať slova k tomu, ako by sme mohli e, sledovať závery radu k tejto podpore demokracie. A budeme vás, e, pán predsed, pani predsednička, a informovať v každých v každom okamžiku k tejto téme. Ďakujem pekne. You, pán Hertz chce ešte povedať čosi k tomu, čo povedal pán Tielemans? Nemám doplňujúce body. Samozrejme, k demokracii pracujeme na práce, k nemu, ktorú máme poskytnúť rade a koho e, ju dostane v novembri. A samozrejme, že parlament bude plne informovaný, pretože si tie, vážime tieto zaujímavé témy. So now I um, believe that we can uh, Myslím si, že tento veľmi za, tento zaujímavý bod túto výmenu názorov môžeme uzavrieť. Musím sa neustále na, na, učiť ten nový e, názov. Je to pre nás čosi nové. Pán Tillemans, predseda mu v službách vysokej predstaviteľky pani Ashton. už naozaj sa teším na spoluprácu s vami, samozrejme ako aj vždy, aj s komisiou a s občianskými e, organizáciami. Spolu môžeme dosiahnuť mnohé, verím. Kolegovia, dostávame sa k hlavnému, tak povediac, <clears throat> k hlavnému bodu našeho programu, ktorý je veľmi aktuálny, ide o ľudskoprávnu situáciu v Demokratickej republike Kongo a toto vypočutie e, organizujeme v spolupráci s výborom DV. A tu chcem privítať pani Kretu, ktorá bude spolupredsedať tomuto zasadnutiu. A prečo je to e, dobre načasované zasadnutie? Už preto, pretože 50. výročie e, nezávislosti Demokratickej republiky Kongo sa včera 30. júna správe oslavovalo a chcem tiež pripomenúť, že je tu súrne uznesenie, ktoré Európsky parlament prijal pred mesiacom po e, vražde pána Čebeju. Tento prípad rozputal e, veľkú pozornosť. Bol to ozaj zastanca ľudských práv až e, do, svoj, do svojej smrti. Bol právnikom, ktorý sa nebál Eh, nebezpečných tém, tém, ktoré by mohli byť proti záujmom moci pánov. Za túto prácu musel eh, zaplatiť životom. A tretí dôvod, prečo by sme ozaj mali dnes mať toto vypočutie, je ten, že budúce zasadnutie spoločného parlamentného zhromaždenia AKT EÚ eh, e bude v Kinčase, v hlavnom meste Konžskej demokratickej republiky 2. až 5. decembra 2010. Eh, Čiže pred decembr, eh, minulý december Európsky parlament prijal všeobecnejšie eh, naliehavé uznesenie Rada má tie tzv. univerzálne periodické revízie vývoja v krajine. Takáto správa tu bola v marci tohto roku, boli prijaté viaceré odporúčania e, zo strany e, Konžskej demokratickej vlády, vlády Konžskej demokratickej republiky. No a takisto treba spomenúť, že osobitný spravodajca k mimosúdnym popravám pán Alston e, za OSN navštívil Konštskú demokratickú republiku a vydal jeho správu. Táto celkom jasne vymenováva vážne poručenia ľudských práv, zabíjanie, e, popravy mimo bez súdnych rozsudkov a v rokoch 2007 až 2010 1700 e, civilistov zahynulo, bolo zabitých a ďalších e, vyše 2000 bolo unesených, medzi nimi množstvo detí. Treba spomenúť, že je tu beztrestnosť takéhoto správania. Takisto predstavitelia ozbrojených zlo- zložiek nie sú vôbec trestaní za porušenia e, práva, ktoré páchajú. Sexuálne násilie ako vo- zbraň vo vojne, e, mnohé znásilnenia žien, vysoké čísla v štatistík, e, takisto hľadova- hľadovanie, veľmi zlé podmienky vo väzeniach, týranie, Takže my sa dnes pozrieme na humanitárnu a ľudskoprávnu situáciu v krajine, kde je, je 1,9 milióna ľudí, ktorí v dôli násiliu sú vnútorne presídlovaní, e, ohrozovaní sú rôznymi obro, o, ozbrojenými e, skupinami. FRPI a FIJC e sú len dve takéto skupiny. Chcela by som teraz prejsť k programu. Rada by som vyzvala Mrs. Korina Kretu, pod predsedničku výboru DV, aby sa ujala slova. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. V mene výboru TV by som vám chcela zagratulovať a poďakovať za organizáciu dnešného vypočutia. Drahí hostia, drahí kolegovia, som veľmi rada, že som dnes medzi vami v mene výboru pre rozvoj so zástupcami organizáciami bojujúce za ochranu ľudských práv v Kongu. Samozrejme, bolo by veľmi pekné hovoriť o pokroke, pokroku, ktorý sme dosiahli v oblasti ľudských práv, ale neustále násilnosti a nebezpečenstvo sú prioritou v našej práci za posledné obdobie. No a v výbore pre rozvoj, skúmame e, zmenu e, potrieb a rovnako venujeme osobitnú pozornosť e, ľudským právam v Kongu, pretože bežnou vecou sa stali, stalo porušovanie ľudských práv. Na fóre Európskeho parlamentu sme pred nedávnom zorganizovali alebo predstaviteľe Európskej únie chcú, aby situácia sa zlepšila a skončilo porušenie ľudských práv. A rovnako sa uskutočnili špecializované zasadnutia e, týkajúce sa žien v Kongu, pretože ako iste viete, tak znásilnenia a znásilnenia detí, žien, chlapcov sa stali každodennou vecou. To je smutnou realitou. Ako iste viete, tak komisár de Gucht keď bol komisárom pre rozvoj, tak eh, eh, bol za svoju činnosť eh, označený za nežiaducu osobu. No, Bajzir bol zavraždený. Hovorili sme asi pred pol rokom o hrozných udalostiach, no a dnes hovoríme tiež o terore OSN, ako ste, ako ste povedali. A stovky detí trpia a, a on decembra 2009 zomrelo viac ako 400 civilistov. A predpokladá sa, že priemer je, že každý týždeň je znásilnený 160 žien. Je smutné, že v Demokratickej republike Kongo, kde sa včera oslavilo 50. výročie nezávislosti, nemohli oslaviť minimálne ani jeden rok demokracie. Je smutné, že ľudia včera cítili e, zúfalosť a strach zo zajtražkou. No a problém je tiež nedostatok e, financií, čo narúša udržanie humanitárnych tímov v teréne v našej e, kultúre. Vždy prioritizujeme ľudské práva no a preto na našou hlavnou prioritou musí byť humanitárna pomoc Kongu. No a pre, predsedu to znamená tých nedonešených 7% tých miliónov dolárov, ktoré žiada OSN pre operácie v Demokratickej republike Kongo. Kongo. Demokracia v Demokratickej republike Kongo, Kongo veľakrát už prehrala a preto my potrebujeme silnejšiu stratégiu e, na víťaz boji proti e, pokritectvu, zlej mentalite a násiliu. Myslím, že je úlohou Európskeho parlamentu, toto je to kompetencie vysokej predstaviteľky a je to tiež v moci komisárky pre ľudské práva alebo humanitárnu pomoc a rozvoj, pomôcť Kongu a dosiahnuť výsledok. Takže ja vyjadrujem svoju nádej, že sa nám podarí takéto ciele dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani podpredsednička Kretu. No a teraz dostáva slovo náš prvý host na 10 minút. A je to generálny tajomník Medzinárodnej federácie pre ľudské práva a predseda Ligue des électeurs Demokratickej republiky Kongo. Je to pán Paul Sapu Mukula, Mukula. Takže nech sa páči, máte slovo. No a tí z vás, ktorí vidíte pána Mukulu, je advokát pána Čebeju. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, dámy a páni poslanci. V meni Medzinárodnej federácie pre ľudské práva a jej členských a partnerských organizácií v Kongu vám ďakujem že ste ma pozvali na túto významnú udalosť o Demokratickej republike Kongo. Rád by som vás informoval, že z 1. na 2. júna v noci dvaja obrancovia ľudských práv asociácie hlasitých bez hlasov, pán Floriber Šebeja a Fidel Bazana, prvý bol zavraždený a druhý zmizol e, z miestnosti Národnej e, polície z Kenšase, a teda pán Bazana je nezvestný. Mnohé e, signály tohto hrozného zločinu ukazujú, že je tam priamo implikovaná e, polícia a orgány, najvyššie orgány štátu. Môžem vás požiadať, dámy a páni poslanci, aby sme si minútou ticha e, vyjadrili čest ich pamiatke. Madame, mesdames, messieurs. Dámy a páni poslanci, tento dvojnásobný zločin, zločin už predlžuje dlhý zoznam politických vražd za posledné 4 roky. Pascal Kabungulu, Polikarp Boji, novinári Serge Maheše, Bapuvam Vamba, Didače Namujoma boli zavraždení. A tento zločin ukazuje stav štátu, v ktorom orgány sa vôbec nezaujímajú o ľudské práva, o ľudskú dôstojnosť. Bohužiaľ, táto vražda je všetko len nie prekvapením, pretože naše organizácie už pred rokom upozornili medzinárodné spoločenstvo na obrovský tlak ktorý sa vyvíjal na ochrancov, na obrancov ľudských práv a medzinárodné organizácie. Dámy a páni poslanci, 4 roky po nádeji z volieb v roku 2006, keď medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ e, e, sa vyjadrovali úspešne, ale e, ľudské organizácie ľudských práv v Kongu e, naďalej poukazujú na e, veľmi zlú bilanciu e, a situáciu s ľudskými právami v tejto krajine. Táto krajina alebo táto situácia je oveľa dramatickejšia na východe krajiny. Všetky ukazovatele a čísla v tejto krajine sú červené. Ľudské práva, politické, občianské práva, občanov nie sú rešpektované a pritom by stačila len politická vôľa orgánov a vôbec nie kolosálne finančné prostriedky, aby sa tieto práva vylepšili. Obrancovia ľudských práv a obrovské množstvo konžskej populácie sú toho názoru, že zámienkou v tom, v, tej, v tom období po konflikte, ktorý používa konská vláda, je len alibi a toto alibi skrýva ich neschopnosť v riadení krajiny, krajiny a v demokracii. Všetky možnosti podporovania ľudských práv a demokratických zmien e, vláda blokuje. Napríklad, pokiaľ ide o potlačanie politickej opozície, potláčajú sa ochrancovia ľudských práv, ich organizácia a rovnako sa potláčajú aj nezávislé masmédiá. Základné slobody sa nerešpektujú, neexistuje žiadny demokratický ani mediálny slobodný priestor pre ľudské práva. Mierové manifestácie disidentov sú zakázané a systematicky potlačané. Navyše milne a zámerne občianská spoločnosť sa označila za politickú opozíciu a preto sú občania neustále znepokojovaní, prenasledovaní. E, ochrancovia ľudských práv, novinári e, sú nezákonne zadržiavaní alebo absolútne beztrestne vraždení. A e, tento autoritarizmus režimu sa na jednej strane posilňuje tým, že právny štát absolútne neexistuje, skrachoval v tomto štáte a na druhej strane e, je tam jasná vôľa konžských orgánov naďalej podporovať e, bezpečnostné jednotky, ktoré majú kompletné majú plné kompetencie a môžu dokonca realizovať mučenie alebo ponižujúce praktiky. Jednotlivé správy NGOčiek informujú o mnohých porušeniach ľudských práv. Prosím vás, dámy a páni poslanci, aby ste si znovu prečítali poslednú správu našej Medzinárodnej federácie pre ľudské práva o autoritarizme e, režimu v Kenšase. A aby som trochu skrátil moje vystúpenie vzhľadom na čas, ktorý mám, tak eh, venoval by som sa odporúčaniam a to troch typov. Prvý typ to sú odporúčania v súvislosti s, s zavraždením Floriberta Šebeju. Druhé politický dialog EÚ a Demokratická republika Kongo a tretia kategória odporúčaní to je spolupráca. Pokiaľ ide o vraždu Floriberta Šebeju a ochrancov ľudských práv FIDH a členské organizácie v Kongu vás prosia, aby ste vyvíjali tlak na vládu, aby vytvorila nezávislú medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu Tiež vás žiadame, aby ste prispievali k ochrane rodín a blízkych Floriberta Šebeju a Fidela Bazanu, ako aj k ochrane obrancov ľudských práv, ktorí sú v ohrození a v nebezpečenstve. Žiadame, aby ste od e, diplomatických misií a zastúpenia EÚ v Kenšase, aby zorganizovali súrne urgentné stretnutie medzi obrancami a orgánmi, aby sporu zadefinovali mechanizmy upozornenia a mechanizmy ochrany obrancov ľudských práv. Tiež, tiež vás žiadame, aby ste žiadali od e, veľvyslancov a od zastúpenia EÚ, aby systematicky pozorovali súdne procesy s týmito obrancami v zmysle usmrnení EÚ. Žiadame tiež, aby sa oveľa účinnejšie a konkrétnejšie aplikovali orientácie pre týchto obrancov, pretože e, nestačia, nestačí len jednomyselné odsúdenie e, vraždy Floriberta Šebeju a Fidela Bazanu, ale je potrebné, e, aby fungovala správne misia Observatória pre ochranu obrancov ľudských práv, táto misia sa včera vrátila z Kenšasy a tá, sa, tá len mohla skonštatovať, že medzinárodné spoločenstvo a EÚ bohužiaľ stroskotali v aplikácii konkrétnych a účinných mechanizmov ochrany týchto obrancov ľudských práv. Tiež vás, tiež vás žiadame, aby ste e, dali k dispozícii dostatočné finančné prostriedky pre organizácie na ochranu ľudských práv, pretože od roku 2006 nemajú žiadny prístup k žiadnym finančným európskym prostriedkom. Pokiaľ ide o odporúčania v zmysle dialógu medzi EÚ a Demokratickou republikou Kongo, navrhujem vám poprvé aby sa zrealizovalo, aby sa viedol skutočný politický dialog medzi EÚ a Kongom v zmysle článku 8 dohody z Kotonu, ktorá má umožniť e, riešiť otázku ľudských vzťahov a zaintegrovať, dať ich do centra diplomatických vzťahov EÚ a Kongo, a to oficiálne a transparentne a v spolupráci s NGOčkami pre ľudské práva v Kongu a tiež implikovať NGOčky pre ľudské práva do procesu prípravy a účasti politického dialógu v zmysle ustanovenia článku 8 dohody z Kotonu. A ešte niekoľko odporúčaní, konkrétne dve v súvislosti so spoluprácou. Chceme vás požiadať, o väčšiu implikáciu NGOčiek pre ľudské právo, aby sa zadefinovali priority a aplikácia programov EÚ v Kongu, a to také programy ako EUPOL alebo REJUSCO. A tiež chceme, aby ste zaviedli veľmi presné kritériá rešpektovania ľudských práv a demokratických princípov v programoch spolupráce, ktoré sa budú prerokovávať s konžskými orgánmi Európsky parlament by sa mal tiež prostredníctvom svojej rozpočtovej kontroly e, uistiť, e, akým spôsobom a či účinne sa finančné e, prostriedky udelené Kongu využívajú a aby to neslúžilo na posilnenie súdneho systému, ktorý sa používa ako nástroj na represiu proti obrancom ľudských práv a je tiež zdrojom masívneho porušovania ľudských práv. Na záver dovolte mi, dámy a páni poslanci, aby som vás požiadala, aby ste brali do vahy tieto odporúčania, aj odporúčania v našich správach a takým spôsobom skutočne prispejete k tomu, aby sa e, vzdala spravodlivosť alebo udiala spravodlivosť Floribertovi, Šebejovi, e, Fidelovi Bazanovi a jedno predovšetkým prispejete k tomu, aby sa skutočne vyčistila cesta eh, k demokratickým eh, procesom v Kongu. V mene FIDH a konžských partnerov vám to hovorím a zároveň aj za to ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán Makula. Práve som si prečítala, že premiér Belgická, pán Leterm, požiadal o nestranné, v prípade potreby medzinárodné e, vyšetrovanie e, vraždy pána Šebeju v kontexte oslav 50. výročia nezávislosti Konga. Takže teraz e, som veľmi rada, že môžem dať slovo pánovi Noamu Gočelkovi, ktorý je poradcom Oxfamu pre európsku humanitárnu politiku. Pán kočák máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem pekne za príležitosť vystúpiť tu dnes. Ja, ja sa volám Noa Gočalk a pracujem ako politický poradca No dobre, takže ja som Mark a som politickým poradcom pre európsku humanitárnu politiku Oxfamu. Bruselu. Oxfam je činný v Kongu od 60. rokov 20. storočia a sami, ako aj cez partnerov, podporujeme humanitárne programy, ako čistú vodu, vzdelávanie, zdravotníctvo pre viac ako 900 tisíc ľudí v Kivu, a Tulej a Kiwi. No a každý rok sa uskutočňujú diskusie s príslušníkmi občianskej spoločnosti postihnutými vojnovými podmienkami, v ktorých ľudské práva sú porušované. Na základe nálezov a výsledkov týchto diskusí, našich posledných prieskumov, o ktorých sa často, o ktorých sa čoskoro, o ktorých čoskoro vydáme správu, budem vás teraz informovať. Kongo oslavuje 50. výročie svojej nezávislosti. Kongo teraz má 127 z 182 na e, indexe UNDP. E, mnoho detí nemôže chodiť do školy, mnoho detí ich trpí pod výživou a je tam nedostatok zdravotníckej starostlivosti. Humanitárna e, situácia na východe krajiny je stále hrozná. Približne 5,2 milióna ľudí od roku 1998 prišlo o život. Väčšina z nich chorobami, ktorým sa dalo pre, predchádzať viac ako polovica utečencov, utekla do susedných krajín v roku 2009 sa začala, začala ozbrojená ofenzíva do východného Konga, ktorá má strašné humanitárne následky. Približne 900 tisíc osôb bolo presídlených a približne 1400 civilistov prišlo o život. V roku 2009 sú tu nové, nové porušenia, nové porušovanie ľudských, ľudských práv Avšak zatiaľ čo niektoré oblasti sú po zásahu OSN bezpečnejšie a mnoho ľudí, približne 164 tisíc presídlencov tu bolo len v prvej polovici tohto roka. A porušovanie ľudských práv a prípady narastli o takmer 300 Reforma civilného sektora v Kongu a zmenu, a zmena konskej armády na disciplinovaný útvar je veľmi dôležité pri budovaní stability v krajine. Bohužiaľ, rozhovory s občanmi hovor, ukazujú, že armáda stále porušuje ľudské práva. V výskumoch v roku 2007 až 2009 93% občanov povedalo, že FDR EC porušuje ľudské práva ale len veľmi malé percento hovorilo, že armáda ochraňuje e, skutočne ľudí. A takmer jedna tretina ľudí mala pocit, že armáda by mohlo, mohla byť súčasťou riešenia a e, porušovania ľudských práv a to zdôrazňuje, aká dôležitá je reforma armády. Európska únia musí zohrávať kľúčovú úlohu európskej politiky. Politici v súčasnosti skúmajú v rámci diskusí o obnove mandátu e, svoje ďalšie možnosti. Tento mandát e, dosiahol určité ciele. A okrem týchto dvoch misií Európska únia e, prispela podporou vo výške takmer 200 miliónov od roku 2002. Strategický dokument na roky 2008 až 2013 alokuje 561 miliónov eur, čo je najvyššia suma do jednej krajiny v tomto období. Má podporovať správu, demokraciu, ľudské práva a tak ďalej. OSN a EU a medzinárodné partnerstvo je cieľom alebo je cestou na riešenie problémov v Kongu, na riešenie problémov porušovania ľudských práv a pri týchto výzvach je treba podporiť priority občianskej spoločnosti. Teraz poviem niečo ku kľúčovým nálezom. O, posledná štúdia Oxfamu, ktorá bola vykonaná v Kivu tohto roku. Skúmali sme zážitky alebo skúsenosti 800 osôb. 60% respondentov si myslia, že situácia sa v s minulým rokom zhoršila. Porušovanie ľudských práv je Porušovanie ľudských práv je každodennou každodennou vecou. Porušovanie ľudských práv sú, teda každodennou vecou, sú páchané FDLR, no a nedisciplinovaní vojaci 96% občania každej obce sú obeťami rabovania, dievčatá a ženy obeťami znásilňovania 20, 24 obcí. Najviac trpia ženy, 75% respondentov si myslí, že sú na tom horšie ako minulý rok, no a chlapci a mladí muži, tiež vysoké percento z nich sa necíti bezpečne alebo bezpečnejšie ako minulý rok. Hmm. E, operácia Emanuel bola e, veľmi obviňovaná a mnohí e, občania žiadali politické riešenie konfliktu. Pri reakciách v niektorých oblastí a sa hovorilo, že ofenzíva od roku 2009 prispela k uvoľneniu FTLR a odsunu povstalcov. Avšak širší kontext znamená väčšie nebezpečenstvo a neistotu pre civilistov. Od roku 2009 sú tu náznaky, že násilnosti proti civilnému obyvateľstvu sú, majú, sú spojené s vojenskými operáciami. Kivu približne 99% žien a 100% mužov a, a chlapcov povedalo, že sa cíti nebezpečnejšie ako minulý rok. A je to rabovanie a vraždy, ktoré v porovnaní s minulým rokom výrazne narastli a nálezy našich štúdií sú, že bezpečnosť sa nedá merať eh, len počtom odzbrojených eh, povstalcov. Bezpečnosť a očakávania občanov, ktoré sme my eh, preskúmali beznádej obyvateľstva, neustále narastá 18 mesiacov ozbrojené operácie, ktoré mali priniesť dnes mier, neustále vytvárajú podmienky, v rámci ktorých civilisti, hlavne ženy a deti, trpia zneužívaním a hroznými podmienkami. FTHC a policia bez náležitého výplaty a a výplaty a výzbroje sú zárukou zneužívania. No a disciplína by však mohla viesť k zlepšeniu situácie a k zlepšeniu ochrany obyvateľstva. No a podľa toho Európska únia a s koordináciou s vládou FDRC a zbytkom medzinárodného spoločenstva pri, pri, prišla k nasledujúcemu poprvé sústrediť sa na zmeny, tak aby sa zlepšila situácia komunitum najskôr zlepšenie a platie, alebo výplat pre podmienok pre vojakov, logist, logistická sú, podpora a po tretie disciplína a spravodlivosť a po štvrté školenia o ľudských právach. Čo sa týka blahobytu a výplat, približne dve tretiny našich respondentov povedali, že zlé podmienky, zlé životné podmienky vojakov sú kľúčovým faktorom ich správania aj keď to nie je ospravedlnenie násilných činov, ako, násilno, ako znásilňovaní a zabíjania tak väčšina vojakov armády prispieva aj ku hospodárskej zločinnosti, ako je rabovanie. Dôstojníci, dôstojník armády povedal, že chcel zabrániť, alebo že chce zabrániť rabovaniu svojich vojakov, avšak keď nemajú čest, je to veľmi ťažké. Medzinárodné programy hovorili o zlepšení podmienok aj platových podmienok vojakov, avšak aj po zvýšení mzdy eh, zarába bežný vojak približne 1 eh, dolár denne. No a aj tieto, aj tieto hm, veľmi nízke eh, mzdy sú vyplácané s obrovským meškaním. Hm, ďalší bod potrebujeme hm, prostriedky pre vojenskú spravodlivosť a konkrétne Kongo, konská vláda a medzinárodní partnery ako EÚ e, musia sprísniť e, ustanovenia o lepšom. No prepáčte, hovorí predsednička. Už nemáte tak veľa času. Po tretie, e, riešenie hraničných prechodov čo môže prispieť k ochrane obyvateľstva, hlavne vojenské a civilné orgány by mali skončiť prevádzku hraničných prechodov ďalej, zlepšenie situácie v Rwande a na záver, na zatiaľ čo prebiehajú operácie, tak konžské orgány by mali dať jasné nariadenia všetkým silám e, na to, aby sa neporušovali práva civilnectva. Tento mesiac, keďže Európska únia zvažuje svoju úlohu v Kongu, musí počúvať hlasy konskej civilnej spoločnosti. My vyzývame na dodržiavanie ľudských práv občanov Dôležitú úlohu zohráva konská vláda, avšak tá potrebuje podporu medzinárodných aktorov ako EÚ a tak, aby Konská demokratická republika bola rešpektovaným štátom, ktorá, ktorý dokáže podporovať a starať sa samo seba. Ďakujem pekne a teraz som veľmi rada, že môžem dať slovo pani Kiare Biskaldy na pár slov. Ona je manažer EU Advocacy medzinárodnej skupiny pre krízy. Rada by som poďakovala Európskemu parlamentu a výboru pre ľudské práva a pre rozvoj za zorganizovanie tohto vypočutia. E, zameriam sa na zdroje v tomto regióne. Budem hovoriť o troch témach o samotnej téme alebo probléme, o medzinárodných reakciách a budem reagovať aj na výzvy, ktoré máme do budúcnosti. Na úvod by som rada povedala, že Naša medzinárodná skupina pre krízy sa no, venuje aj otázkam zdrojov a robíme výskum in situ správa. E, v tomto konkrétnom prípade ešte nebola publikovaná. Pokiaľ ide o prvú časť mojej prezentácie, budem hovoriť o probléme prírodných zdrojov v Demokratickej republike Kongo. Je to veľmi bohatá krajina s množstvom prírodných zdrojov vrátane mnohých minerálov, zlata, kovov, ktoré sú potrebné na rozvinuté technológie. Ale ťažba týchto materiálov, tak túto e, robí armáda. Obyčajní baníci e, pracujú vo veľmi ťažkých pracovných podmienkach e, a pracujú vlastne holými rukami. V roku 2001 sa vytvoril panel expertov na využívanie nelegálne, nelegálneho alebo legálneho využívania prírodných zdrojov a v roku 2001 až 2003 E, sa publikovala ich správa a tam sa popisovalo, ako v priebehu konfliktov dochádza k tomu, že mnohé firmy a jednotlivci spole, spolupracujú na nelegálnom využívaní prírodného bohatstva. Dochádza aj k ďalšiemu nelegálnemu obchodovaniu s takýmito surovinami a získané prostriedky sa potom e, využívajú na e, vojnové konflikty, dochádza k zneužívaniu prírodných zdrojov, financie sa používajú na nelegálnu činnosť. Tento panel poukázal na úzkú súvislosť na e, ekonomické zneužívanie, vykorisťovanie a, a teda prepojenie. Potom sú tu o, o tá, alebo prípad Burundi a Ugandy. Hovoríme o zdrojoch, ktoré majú veľkú obchodnú hodnotu. Tieto minerály sa predávajú a prichádzajú do Európy alebo sa predávajú aj v USA. Využívanie prírodných zdrojov a ich zneužívanie samozrejme podporuje vojnové konflikty a vôbec nebraní ich vznikom a riešeniu, takže ich dopad je negatívny a to len e, zväčšuje e, tú pascu krízy e, a násilia v týchto oblastiach so všetkými dôsledkami, či už environmentálnymi alebo inými E, tieto bane sa veľmi často nachádzajú v prírodných parkoch, rezerváciách a samozrejme znečisťujú prostredie. Ilegálne využívanie a ťažba baní tak spôsobujú, že nie je možné ani podporovať nejakú demokratickú vládu či riadenie v týchto krajinách. takýto druh ťažby len e, zvyšuje alebo tento prístup zvyšuje aj korupciu v takýchto krajinách, rozvíja sa šedá, ponorená ekonomika a samozrejme neprispieva táto ťažba vôbec k rozvoju reálnej ekonomiky. Nástojím na tom, že nelegálne využívanie týchto prírodných zdrojov je aj základom či príčinou veľkého množstva problémov v týchto krajinách a oblastiach. Táto praktika e, sa týka e, skupinov, e, rebe, skupín rebelov, ale mm, samozrejme aj vojenských jednotiek. Druhá časť mojej prezentácie a medzinárodná odpoveď na túto situáciu. medzinárodná odpoveď na toto nelegálne, na nelegálnu ťažbu je rôzna. Boli rôzne rezolúcie OSN, e, ktoré žiadali zákaz takéhoto obchodu a ťažby, ale bohužiaľ e, to neprinieslo žiadny reálny účinok. Bolo by potrebné konať napríklad tak, že by sa zakázali e, víza alebo že by sa dokonca zmrazili aktíva tých konkrétnych účastníkov. Bolo by skutočne potrebné postihovať tých e, zodpovedných, ktorí sú pri koreňoch tohto nelegálneho obchodu. Bolo by potrebné tiež postihnúť aj 50 firiem, ktoré sú implikované do tohto nelegálneho, do nelegálnej ťažby je tam celý zoznam týchto spoločností a mnohé z nich majú sídlo v Belgicku, v Číne, USA, v Izraeli. Takže sú to spoločnosti, ktoré sú vlastne implikované v nelegálnom obchode. Rada bezpečnosti OSN prijala rezolúciu, ako som už spomínala, a nezabúdajme, a teda pokiaľ ide aj o embargo e, zbraní na dovoz do týchto krajín z Európy, ale toto embargo e, má za cieľ len odstrániť zdroje zbraní pre týchto rebelov, ale mali by sme viacej koordinovať úsilie členských štátov aj susedných štátov Došlo aj e, k zmene administratívnej kontroly exportu, došlo k harmonizácii postupov v oblasti veľkých jazier a došlo aj k demilitarizácii v určitých oblastiach. Ale všetko e, vlastne závisí od jednotlivých miestnych vlád a na ich dobrej vôli a je len veľmi pravde, alebo veľmi málo pravdepodobné, že by tieto vlády chceli spolupracovať, aby sa odstranil tento nelegálny obchod. USA a ďalšie štáty sa síce e, snažia lepšie vysledovať pôvod týchto minerálov a surovín, aby e, to um, neposkytovalo financovanie rybelov, ale je potrebné, aby toto vysledovanie produktov, surovín, aby to bolo povinné a je potrebné, aby to aj jasne deklarovali firmy, ktoré vyrábajú high-tech zariadenia. Rokuje sa o tom aj v americkom kongrese, aj v akčnom pláne pre konfliktné suroviny. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička a ako dlho ešte budete diskutovať, pretože potom, e, ako, tá, ako dlho bude trvať vaše vystúpenie, pretože potom nebude čas na výmenu názorov. V prípade USA ten strategický akčný plán pre konfliktné suroviny sa schválil e, e, v marci, ale problémom je, ako aktualizovať mapovanie jednotlivých ťažobných miest, ako kontrolovať, ktoré z týchto ťažobných miest e, sú pod kontrolou e, ozbrojených síl a jednotiek. Aké sú výzvy? Medzinárodné spoločenstvo diskutovalo o možnom postupe, ale problém je v tom, že sa nediskutuje o tom, čo sa dá e, robiť v oblasti veľkých jazier sú tu dva problematické aspekty. Na jednej strane nedostatok, nedostatok koordinácie. Priemyselné medzinárodné spoločnosti pracujú, ale nič sa nekoordinuje. A otázka je, či postupy týchto jednotlivých strán sú kompatibilné alebo nie. Druhý, druhý problém, ktorý vnímame, je nedostatok politického realizmu. E, obchod s minerálmi je e, regionálny, aj riešenie preto musí byť regionálne. Je tu veľa problémov, pretože tento obchod je interným obchod, e, je aj medzinárodným obchodom. Pani predsedajúca prerušuje rečničku, pýta sa, koľko ešte potrebuje rečnička. Ďalší problém je nedostatok politickej vôle e, z krajín a vlád v okolí veľkých jazier. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že môžeme začať s diskusiou. Takisto o slovo sa požiadal pán Tanok. Ďakujem, pani predsednička. Situácia v Konžskej demokratickej republike je napínava a zúčastnil som sa rozpravy v Štrasburgu na poslednom pléne pri téme vraždy e, zástancu ľudských práv. E, pani Biskaldi v svojej prezentácii e, načrtla tému, o ktorú naznačujem už dlhšiu dobu. Ide o tzv. tzv. krvavé diamanty a Kimberly proces toto je nad rámec týchto e, minerálov nie len diamanty, ale aj strategické e, kovy a nerasty, ako je meď a podobne e, z týchto krajín, či už sú z tejto oblasti alebo z iných a sú tu paramilitantné i regulérne vojenské jednotky a množstvo obvinení z vážnych prípadov korupcie Používa sa tu slovo kleptokracia eh, na týchto fórach. Neviem, či by nebolo dobrou cestou vpred mať určitý e, typ buď rozšírenia tohto procesu Kimberly, alebo novú, nov, nový výbor, ktorý by ustanovila EÚ alebo komisia, aby sa certifikoval pôvod týchto nerastov, ktoré sú z oblasti a z baní, kde nie je dôkaz toho, že eh, zisk z obchodu z týchto minerálov e, je, je podrobený e, alebo spojený s porušovaním ľudských práv alebo korupciou. Ďakujem. Rada by som vás informovala, že Európsky parlament ozaj prijal e, dobré uznesenie k, k nelegálnemu ťaženiu pri, alebo rabovaniu prírodných zdrojov v Konžskej ľudovej demokratickej republike. A je tu aj panel e, komisia OSN e, z roku 2003, ktorá sa týmto zaoberala. Ďalším rečníkom je pán Görens. Ďakujem. Tieto tri expoze ma skutočne e, sa ma veľmi dotkli, alebo som bol vyvolali vo mne veľmi dojem. A hlavne to, čo povedal prvý vystupujúci, vždy, keď dojde k nejakému zločinu, my žiadame, aby sa napríklad vytvorila Medzinárodná vyšetrovacia komisia a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to vôbec nič originálne, pretože vždy, keď dojde k nejakému incidentu, tak túto žiadosť opakujeme. A táto požiadavka, ako je čas isté, tak aj tá, to častosť jej používania často poukazuje na jej neúčinnosť. Môžeme vychádzať z článku 8 dohovoru z Kotonu a tam sa uvažuje o preventívnom mechanizme, ktorý by e, primel všetkých členských štátov, alebo prijali princíp vytvorenia medzinárodnej nezávislej e, vyšetrovacej komisie v prípade, keď dojde k takémuto incidentu, ale tento princíp tam je, ale je potrebný aj nejaký preventívny mechanizmus, aby k tomu došlo aj v prípade, že k takémuto incidentu nedojde. A ďalej, v rámci dohovoru z Kotonu EÚ vyvíja veľký tlak hlavne na africké krajiny, aby prijali princíp podpory občianskej spoločnosti a súkromného sektora a ja si myslím, že správne a tam sa jednomyselne na tom zhodneme, že je dôležité e, zdôrazniť význam občianskej spoločnosti, ktorá bude pozorná a bude môcť reagovať. A tento princíp už krajiny AKT prijali. Uh, oni to prijali, ja som v roku 2000 bol prítomný, pritom keď sme tento problém nadnesli s krajinami AKT a hlavne africká časť uh, veľmi uh, dlho žiadala vyčiarknúť túto požiadavku a dlho trvalo, kým africké štáty túto požiadavku prijali. A potom podpora súkromného sektora, to nie je len podpora ťažby minerálov, ale to je aj podpora základných etických princípov. A tu by som tiež bol rád, aby sme sa mohli my ako EÚ, ale aj ako náš výbor vyjadriť eh, aj k aplikácii eh, dohovoru z Kotonu v tejto téme. E, ten súkromný sektor sa ani zďaleka dostatočne nerozvíja v tejto oblasti. A ani ustanovenia v tejto dohode nie sú veľmi e, obsiahle. Preto by som predložil e, k vašej úvahe, aby sme sa teda tomuto venovali. Je to veľmi dobrý návrh, pán Görens, k článku 8 dohody z Kotonu. A možno, že zhromaždenie AKTEU je tým fórom, kde by sa táto téma dala naškrtnúť na takéto výbor z nezá, nezávislého charakteru. Pri každej, každej individuálnej e, otázke toto, toto opätovne zdôrazňujeme. Ďalším rečníkom je pani Gomez. Uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Tento prípad je prípadom výraznej frustrácie. Situáciu sledujem uh, už roky. Od roku, v roku 2006 sme rozmiestnili našu misiu uh, v Konžskej republike. Bola som jednou z osobou, osôb, ktorí tam boli ako pozorovateľia, ako členka misie. Som sa snažila evaluovať e, úspechy tejto misie. Všetko, čo sme urobili, pokiaľ ide o de- Demokratickú republiku Kongo, bolo také polovičaté. Nie. Boli tu e, ľudia, ktorí sa jednoducho nezaujímajú o veci, nestarajú. E, na jednej strane máme obrovské objemy prostriedkov vyhradených pre túto republiku, ale ľudia, e, ktorí majú bojovať za ľudské práva, nám povedali, že žiadne z týchto peniazí nedostali. Mimo vládky nedostávajú podporu očividne na základe vašich slov, pán Mukula. Pán Tok e, Gočal nám povedal, že sú tu dobré výsledky z tejto misie. Vieme, vieme však, že nie sú financované, nie sú ľudské zdroje, nie sú finančné zdroje. Takže ich dopad je naozaj ob, obmedzený. Je to relevantné, má to však svoje limity. Ako bolo zdôraznené, otázka reformy je rozhodujúca, ale je tu ešte viac. Celá tá e, výstavba inštitúcií, tak, tých kapacít, to všetko absentuje bolo by to oveľa e, potrebnejšia, oveľa vážnejšia snaha z našej strany, ak chceme veci, veci, veci zmeniť. A my veci zatiaľ nemeníme. Sú tu obrovské rozpe, rozpory, nielen ľudia, ktorí, ktorí e, nemajú dostatočnú ochranu a potom sa dejú vraždy ako vražda pána Šebeju, ale tiež prípady alebo prípad Boskonta Ganda, E, Konžská republika toto posunula na Medzinárodný súdny trestný tribunál a teraz Kongo ho nevydáva túto osobu tomuto súdu. Jednoducho ho povýšili do špičkovej, e, na špičkovú pozíciu v armáde. O tom nikto nehovorí. Nevedela som o tom, kým som sama osobne nešla do na konferenciu do Kampaly. Situácia žien, ako ju tu všetci zdôrazňovali v oblasti veľkých jazier, je strašná. Takéto vypočutia, ako je to dnešné, sa odohrali mnohé. Množstvo úžasných uznesení, ako tú, ktorú sme prijali k, prípade, k prípadu pána Šebeju, ale nič to neovplyvňuje dialog s Konžskou republikou je biedný v tomto ohľade. Hovoríte o článku 8, môžeme hovoriť o 96. Deje sa tu vlastne nemnohé, pokiaľ ide o demokra- Konžskú demokratickú republiku. A ja si zjavne myslím, že rozhodujúca otázka okrem e, reformy bezpečnostného sektoru, čo je dlhodobá otázka reformná, je skutočne otázka prírodných zdrojov. Každý člen, každý zástupca na zasadnutí AKT v roku 2008 v Papui Novej Gvínej položili túto otázku a naznačovali e, a potrebnosť takého procesu, kde by sa pomenovali tí viníci, ale európske, nadnárodné, medzinárodné spoločnosti priamo, priamo financujú túto milíciu a vojenské jednotky, ktoré sú v tomto blúdnom kruhu násilia. pri ťažbe a drancovaní prírodných zdrojov. Nikdy nezabudnem a úlohu rozvojového komisára v tom čase. Myslím si, že Uh, pani, pani e, Biskaldi mala pravdu. Navrhla by som, že ako výsledok tohto vypočutia nemá zmysel prijať ešte ďalšie uznesenia, mať 20 uznesení. Rade to je úplne jedno. Lepší rešpekt by si vyslúžilo, keby sme mali dve, misiu s dvoma dôležitými aspektami v, e, v Kongu. Poprvé, otázka riešenia sexuálneho násilia, e, oblasť veľkých jazier predovšetkým a druhá oblasť prírodné zdroje a mali by sme sa zamýšľať nad konkrétnymi spôsobmi. My tu na novo nevynájdeme koleso, ale treba vyvíjať tlak a menovať vinníkov. A túto možnosť by som chcela využiť na otázku pra, pani Biskaldy. Mohli by ste nám niečo povedať o úlohe Číny v Konžskej demokratickej republike, pretože tie kontrakty, pretože, ktoré Čína e, dosť, e, pri ťažbe minerálov vlastne e, vymieňa za veci užitočné pre, pre Konžskú republiku, spoločnosť. Počul som, že zmluva je strašná. E, e, hovorí sa tu o, o existujúcich kapacitách Konga, identifikovať potreby, kde treba vystávať školy a tak ďalej, a tak ďalej, ale tieto, tieto kapacity neexistujú. Všetci účastníci v rámci tohoto kontraktu vrátane nás e, musia vnímať tú negatívnu E, e, stránku, ktorá vlastne iba podporuje ten, ten, ten, ten e, systém koloniálneho vlastne drancovania. Toto treba riešiť. Uh, uh, Ďakujeme pani Gomez za túto veľmi informatívnu a analytickú poznámku. Treba mať na pamäti váš, váš, va, vaše poznámky k misii, pokiaľ ide o sexuálne násilie a prírodné zdroje. A ja chcem dodať, že situácia bojovníkov za ľudské práva je niečo, čo musí byť vždy v centre našich uh, aktivít. Zdá sa, že to je uh, polutovania hodné, čo sa deje. Boli, boli tu uvedené rodiny pána Ševaju a, uh, jeho kolegu. Ďalším rečníkom uh, je pán Donskis a potom zastupcovia komisie. Len taká poznámka, kolegovia. Vypočul som si tieto veľmi uh, znepokojivé komentáre a ja poviem nasledovné. Sledoval som akademickú rozpravu k, k tomuto znásil, systematickému znásilňovaniu v Kongu. A čo je veľmi znepokojivé je to, že určití akademici toto definujú ako niečo takmer kultúrne. Tento kultúrny relativizmus, ktorý je takmer šokujúci a neakceptovateľný, toto, toto naozaj má, má, má, má dopady na to, ako zmýšľame o Kongu. Keď tu trpí ľudská, ľudská, ľudská dôstojnosť, tak um, je to naozaj stresujúci fenomén a nikto na svete, kolegovia, nie je ohrozený viac ako v tejto krajine, v Konžskej demokratickej republike. Tieto, tieto strašné prípady misogínie sú, sú naozaj prípady, ktoré si vyžadujú nový jazyk. Treba nájsť skutočný jazyk, pretože Niekedy naše termíny sa, náš slovník sa javí veľmi ošúchaným, nefunkčným, neprimeraným pre tento fenomén. My hovoríme o sexuálnom násilí, to, to si predstavujete ako niečo bez tváre, bez, bez krve. Toto všetko by som rád e, e, použil na výzvu, aby sme použili skutočnú terminológiu, aby tieto strašné formy porušovania ženskej dôstojnosti v Kongu správne pomenovalo na úrovni genocídy niečo, čo sa blíži k úrovni systematického ničenia života a dôstojnosti žien a preto by som tomuto chcel dať osobitnú perspektívu. Niečo treba urobiť práve k tomuto. Možno poprvýkrát v histórii ľudstva morálne a fyzicky sú ženy takmer, takmer e, zničené, vymazané z mapy. Ďakujem pekne, pán Donskis. No a teraz som veľmi rada, že môžem dať slovo Európskej komisii pani Elizabeth Tyson, vedúca oddelenia pre, na generálnom riaditeľstve pre rozvoj. Takže pani Tyson, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som chcela reagovať teraz na vystúpenia, ktoré sme si práve vypočuli. Je jasné, že ľudské práva sú súčasťou základných hodnôt Európskej únie, ktoré sa Európska únia snaží šíriť a podporovať. Aj vo zvyšku sveta Demokratická republika Kongo sa nachádza vo veľmi zvláštnej situácii No, už o tom viacerí hovorili. Vieme, že, že tu je potlačená dôstojnosť, detskí vojaci, sexuálne násilie, ohrozovanie životov, e, opozičných aktivistov. Zlá situácia všetkých, ktorí ju chcú zlepšiť. To treba samozrejme odsúdiť, treba informovať svetovú verejnosť a upozorňovať na dôležitosť zmeny politiky a zaobchádzanie so ženami v Kongu je treba tiež hľadať dobrých partnerov v občianskej spoločnosti. Hlavne je potrebné hľadať tých, ktorí by mohli zmeniť niečo v tých základných oblastiach. Nikto nehovoril o parlamente. Treba tiež podporiť parlament v Kongu. A ďalej treba podporovať obete z ohľadom na to, že ľudské práva sú univerzálne a mali by byť dostupné všetkým. Európska únia a členské štáty veľmi pozorne sledujú situáciu, snažia sa koordinovať svoje činnosti, čo sa týka doporučení Medzinárodnej federácie pre ľudské práva. K tomu by som snad len dodala, že ľudské práva sú predmetom štrukturovaného dialogu, vyplývajúceho z článku 8 a my by sme chceli prehlbiť a posilniť dialog s Kongom, aj napriek tomu, že tie otázky už pravidelne v našich diskusí. Čo sa týka občianskej spoločnosti, chcel by som povedať, že Európska komisia pracuje tak s občianskou spoločnosťou, ako aj s mimovládnymi organizáciami a podporuje z nášho rozpočtu Vybrali sme asi 60 partnerov v rôznych regiónoch Konga. A sú to organizácie, ktoré podporujú odbetie zločinu. Týka sa to podpory obeťov, miestnych komunít a podporujú sa konkrétne opatrenia, ktoré mali zlepšiť ale treba si tiež uvedomiť kontext problémov, s ktorými sa stretávame, aby sme identifikovali priority a štruktúralné opatrenia, Oblasť ľudských práv, ako ešte všetci viete, je veľmi vážna. Vyplýva to z nedávnej histórie tejto krajiny. Násilie, ktoré sa tu aj napriek niektorému pokroku objavuje, je veľmi vážne. Obnova konského štátu po regionálnych konfliktoch, po politických zmenách čelí mnohým prekážkam a tie sa nedajú prekonávať len krátkodobým úsilím. Je potreba mať politickú volu, ale tiež nastolenie právneho štátu. A tu nám chýba, tu máme veľké nedostatky správy, alebo štátnej správy. Vieme, že tí, ktorí páchajú zločiny, tiež nie sú alebo nebývajú potrestaní. Nedostatky sú teda nie len v oblasti spravodlivosti, ale aj v tom, že všetci občania nemajú prístup k spravodlivosti. V podstate je to celý trestný poriadok, kam patria policia, súdy, vojsko a väzenie, ktoré nevyhovujú základným požiadavkám. Vieme, že panujú tiež obrovské problémy v rámci bezpečnostných jednotiek a tu je potrebné zaviesť pravidlá, medzinárodné spoločenstvo a Európska únia sledujú veľmi pozorne túto situáciu, je potrebné, aby sme konštruktívne jednali s Kongom. Nemôžeme tieto javy stále len kritizovať, ale potrebujeme pracovať na nastolení právneho štátu. Toto úsilie by malo byť cielené. Mali by sme tiež podporiť ukončenie nedávnych konfliktov pretože bez mieru sú všetky práva nestále a a akékoľvek úsilie nebude znamenať nič, než len zmierenie hrozieb. A je potrebné sa zapojiť tiež do obnovy zeme. A súčinnosť s, eur- s konskými úradmi je absolútne nevyhnutná. A ďalej je tu aj fyzická obnova, nielen právny štát a reformy súdu, súdu a policie z roku 2004. Podpora Európskej komisie bolo niekoľko miliónov eur a to sa týkalo tiež spolupráce so súdnymi a policajnými orgánmi, orgánmi ktoré vyžadujú reformu. A ide tu o modernizáciu právneho poriadku, budovanie súdu, kapacít, orgánov školení, policajných a súdnych zamestnaní, zamestnancov. No a okrem toho fungujú už dve misie. Polika posy, ktoré sa snažia o zmeny v bezpečnostnom sektore. Musíme mať tiež politickú podporu Pani predsednička prerušuje. Chcel by som vám požiadať všetkých, ktorí tu dnes vystúpia, hovoriť trošku pomalšie, pretože vždy, vždy je lepšie, vždy je lepšie nečítať. Prepačte, pani predsednička, tak teda budem pokračovať. Tie dve misie v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky sa snažia zúročiť túto podporu a zlepšiť bezpečnostnú situáciu. Predtým som hovoril o podpore komisie v oblasti právneho štátu. Avšak toto všetko sú predpoklady aj na prejavy politickej vôle a mali by sme sa alebo mali by sme požiadať e, medzinárodné spoločenstvo, aby podporoval naše snahy. Ďakujem pekne za pozornosť. A ďakujem pekne, pani Tyson. No a práve som sa dozvedela, že keď ministerka Clintonová v roku 2009 bola v Kongu, ona tá vtedy predstavila 17 miliard, miliard dolárový plán na boj proti sexuálnemu násiliu. No a s týmto programom, čo viem, mal slúžiť na školenia lekárov, podporovať obete, takže je to skutočne a priamo v teréne. A mňa by zaujímalo, či Európska únia sa v riešení tohto problému dostala tak ďaleko. A určite to je niečo, čo parlamentné zhromaždenie AKT, o čom by sa malo diskutovať. Samozrejme, bývalý komisár pre rozvoj pán Mišel bude predsedom toho zhromaženia, takže mali by sme mali by sme sa s ním pozovárať a určite by sme mali spolupracovať aj s výbojom pre rozvoj. Ďakujem pekne. Takže teraz som veľmi rada a chcela by som sa spýtať našich rečníkov, či by chceli stručne zodpovedať na otázky. Každý by ste mali pár minút. Pán Mukula, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým členom tohto výboru, ktorí tu dnes vystúpili. My úplne súhlasíme s odsudzovaním a s tým, že by mala byť založená vyšetrovacia komisia, avšak konkrétne v teréne hlavné zásady na obranu aktivistov bojujúcich za ľudské práva nie sú uplatňované uspokojujúcim spôsobom. Nedochádza k dodržovaniu práva na súdne procesy, tí, ktorí sú najviac vystavovaní násiliu, nie sú chránení, nie sú podporovaní, nezávislé mimovládne organizácie, ktoré sú e, najohrozenejšie, najviac vystavené represiám. Pokiaľ ide o politický dialog, Komisia nám hovorí, že tento dialog existuje, ale my ho nevidíme v institu, v teréne ho necítime. Kto nám dnes môže povedať, kedy a kde sa konala posledná schôdza politického dialógu v zmysle článku 8 dohody z Kotonu? Aký bol jeho program? No. E, čo odpovedali konžské orgány, nie konžské engelčky, ktoré zohrávajú úlohu protiváhy, aby prispeli k zlepšeniu situácie s ľudskými právami. My e, nie sme informovaní, nikto s nami nekonzultuje. Samozrejme, hovorí sa o občianskej spoločnosti, ale tá tiež sa nemôže zúčastniť tohto priameho boja na zlepšovanie ľudských práv. E, samozrejme, že orgány e, sa píšia s tým, že občianská spoločnosť je po ich boku. Ja to stále zažívam, aj som to videl v teréne. A znovu opakujem, nikto s nami nekonzultuje. Áno, E, misia e, poslancov, ale tá delegácia by sa mala venovať nielen téme násilia na ženách, ale mala by sa tiež venovať iným témam, ktoré ma znepokojujú, nielen k témam prírodných zdrojov, e, ale aj k otázke ochrancov ľudských práv a k tomu, akú líniu rozvíja EÚ v Kongu. A teraz ešte ku komentáre pána Dontisa. Je pravda, že ženy sú prvými obeťami násilia a beztresnosti. Neustále to opakujeme a pracujeme na tom. Vzhľadom na kultúrny relativizmus e, naša asociácia viedla rôzne e, aj preventívne, aj orientačné e, kampane, informatívne kampane. To je to, čo môžem povedať ako odpoved na niekoľko poznámok na základe vystúpení pánov poslancov. Ďakujem pekne. To bolo pre nás, to je pre nás mimoriadne dôležité a môžem vám prislúbiť, ako výstup tohto e, vypočutia sa skontaktujem s veľvyslancom a rovnako sa pozhováram alebo možno zašlom list delegácii EÚ, v Kongu, tak aby kontakty s občianskou spoločnosťou a s ochrancami ľudských práv boli zlepšované, pretože e, vaše slova e, nesvedčia o tom, že tu je takéto predpojenie. No a teraz e, možno by som mohla dať ja slovo komisii, či vy myslíte, že tieto požiadavky a odporúčania pána M- Mkulu budú implementované. On žiada len o efektívnejšie, efektívnejšiu a konkrétnejšiu implementáciu z eh, usmernení EÚ eh, e pre ochrancov ľudských práv a on vyzýva eh, diplomatické zastúpenie členských štátov v Kinshase, aby sa uskutočnilo stretnutie medzi ochrancami ľudských práv a príslušných orgánov na to, aby sa definovali mechanizmy pre ochrancov ľudských práv. Takže je nejaká šanca, že sa to bude implementovať. Ďakujem, že ste mi udelili slovo, pani predsednička. Práve postupne aplikujeme usmernenia EÚ na ochranu obrancov ľudských práv bola vypracovaná v marci lokálna stratégia a tam je viacero mechanizmov. Je to systém focal point ľudských práv, aby sme boli v priamom spojení s týmito obrancami a s ambasádami. Tiež je to aj kontrolný mechanizmus postup, postupov v prípade právnych problémov, pravidelné návštevy sídel NGOčiek a tiež stretnutia s obrancami ľudských práv – Prednedávnom v marci to bolo spustené, samozrejme musí sa to zlepšiť a robila sa to aj s koordináciou, v koordinácii s predstaviteľmi Engelčiek a už dlho spolupracujeme aj s misiou OSN v Kongu. Pokiaľ ide o článok 8, politický dialog, aj tam máme usmernenia o tom, ako realizovať tento článok čo najflexibilnejšie ale súhlasím s predstaviteľom FIDH, že treba najprv konzultovať ľudskoprávne organizácie a až potom príjmať rozhodnutia. A tiež súhlasím, že treba posilniť tento politický dialog v zmysle článku 8, ale nezabúdajme, že tento politický dialog treba viesť aj s konžskými orgánmi a musíme dosiahnuť štrukturovaný program, ktorý príjmu aj konžské orgány. Ďakujem za pozornosť. No a teraz ďalšia otázka. Je veľmi zaujímavé, že táto stratégia, že táto lokálna stratégia bola prijatá v marci, ale mohli by ju vidieť aj mimovládne organizácie. We, uh... Áno, ako viete, za španielského predsedníctva sme chceli veľmi posilniť aplikáciu a usmernenie ľudských práv vo všetkých e, misiách aj s delegáciami EÚ a na veľvyslanectvách všetkých členských štátov, tak existuje táto lokálna stratégia aplikácie usmernení Pokiaľ ide o reklamu alebo kampane, členské štáty v Kohome sa rozhodli, že budú robiť takúto kampaň v konkrétnych štátoch, ale ešte sa nedohodli o tom, akým skutočným spôsobom túto kampaň realizovať lebo nevedeli sa ešte dohodnúť e, na stupni alebo na stratégiách, aké viesť e, k ostatným skupinám a že by táto stratégia alebo kampaň by bola možno aj zložitá pre ochrancov. Teda mala by sa robiť kampaň o tom, že existuje e, takáto stratégia hlavne pre tie e, krajiny. My si samozrejme úplne uvedomujeme potrebu ochrany bojovníkov za ľudské práva a nechceme zverejňovať informácie, ktoré by mohli e, poškodiť e, ich e, záujmy v rámci tejto lokálnej stratégie, ale príde čas, kedy budeme musieť uznať, že minimálne niektoré elementy by mali byť verejne prístupné. Samozrejme máme nariadenie EÚ o verejnom prístupe k dokumentom a to je vec, ktorá, ktorú, už by mal, ktorú už by už mal niekto otestovať. V akom rozsahu si tieto stratégie verejné. Ďakujem, že môžem opätovne sa vyjadriť. Ja to poviem veľmi stručne, v niekoľkých pripomienkach o procese Kimberley ako aj o úlohe Číny, e, tak e, tie zodpoviem osobne. Potom, čo sa e, pozováram s analytikmi na mieste, aby som lepšie dokázala reagovať. Takže povedala by som, že akýkoľvek vzťah s nelegálnym eh, využívaním prírodných zdrojov by mal byť eh, skontrolovaný. A to znamená, že akékoľvek riešenia musia byť založené na týchto hodnoteniach, ale súčasne musia byť eh, kontrolované z politického hľadiska a treba sa zamýšľať nad tým, či je to v kontexte Konga politicky realizovateľné. Je to... Platí to pre prírodné zdroje, ale to je e, naše poučenie, že aj z reformy bezpečnostného sektora. No a tá čierna ekonomika je odrazom činnosti vlády. No a neochota vlády odraže to, že obchod a nelegálna ekonomika, ekonomika nelegálny a čierny obchod prekvitá ako legálny obchod. No a prospechujú z toho všetky strany konfliktu niektorým pripomienkam o politickom dialogu a článku 8. Je to, možno by bolo dobré, či všetky, či nelegálny obchod by mohol spadať po politický dialog podľa článku 8. A takým spôsobom, že akékoľvek možné riešenia, možné projekty alebo politika ktorú sa rozhodne Európska únia prijať, malo byť eh, kontrolované v kontexte politickej reality krajiny. Ďakujem veľmi pekne, pani Biskaldy, eh, za vaše návrhy. Pán Gottschalk, chcete aj vy niečo povedať? No, ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Len eh, veľmi stručná poznámka. Ja si uvedomujem, že mnoho alebo ja som citoval v mojej prezentácii mnoho štatistických údajov, mhm. ktoré sa ťažko vnímajú, keďže hovorím tak rýchlo a opätovne sa za to ospravedlňujem. Ale jedna z našich správ je súčasťou dokumentácie, ktorú ste dnes dostali. A ďalšie správy, tie novšie, nedávnejšie, a, najskôr ženy a deti na frontových líniách Kivu, Takže uvidíte špecifické, tam si môžete prečítať tie špecifické čísla a údaje. Áno a teraz len ďalšia vec. Ja súhlasím s pripomienkami pani Gomeš o misii USAK. No a úroveň zdrojov, tak eh, ľudských ako aj finančných je absolútne neprimeraná a nedostatočná. No a vidíme, čo sme dosiahli aj na týmto zdrojom a to je toto patrí vďaka ľuďom na mieste, ale keďže sa hovorí teraz o mandáte, je veľmi, bolo by veľmi dobré revidovať záväzky členských štátov tak, aby ľudia, ktorí to robia, mali príslušné zdroje na to, aby mohli odvázať svoju prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gottschalk. No a teraz na záver dám slovo spolupredsedničke, podpredsedničke výboru DV pani Kretu. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz, pani predsednička, za organizáciu tohto zasadnutia. A ako tu už bolo povedané, bez, aké, bez, bez pochybnosti je situácia v Kongu veľmi dramatická. No a samozrejme, od vražd politických oponentov, mučenie, ponižovanie, ktorému čelia. E, v Štrásburgu sme naposledy hovorili o prípadoch porušovania ľudských práv, samozrejme situácia občianskej spoločnosti. No a samozrejme mňa zaujíma humanitárna situácia e, Demokratickej republiky Kongo. Tá situácia je skutočne hrozná a bolo to správne povedané. Ženy sú každodenne e, znásilňované. Pani Clintonová išla, išla do Konga a prislúbila podporu. Avšak to stále nie je úplným riešením násilnosti. Ja myslím, že treba sa zamýšľať nad tým, čo budeme robiť. Vieme, aké máme nástroje. Rovnako sa uskutočnila za začiatkom nášho mandátu vypočutie s komisárom de Guchtom. Teraz, keďže sú, máme nový, nového komisára, tak by sme sa mali vrátiť k tým spoločným vypočutiam a možno eh, sa porozprávať s komisárom pre rozvoj a humanitárnu pomoc, ako aj vysokou predstaviteľkou, aby, aby predložili e, skutočnú stratégiu na riešenie tejto hroznej situácie. Môžeme sa obrátiť tiež na OSN a na Radu pre ľudské práva. Niekedy e, dokonca vojaci znásilňovali v Kongu ženy. Je to dramatická situácia, ja viem, e, že OSN prijalo náležité kroky proti e, tejto armáde, ktorá mala chrániť obyvateľov a nie byť a nie spôsobovať násilie. A rovnako by som chcela e, sa spýtať no a chcela sa spýtať, čo robia proti tej beztrestnosti, pretože zdá sa, že s miestnymi orgánmi nefunguje nič náležite. Takže myslím, že mali by sme v tejto oblasti byť oveľa aktívnejší v situácii v občianskej spoločnosti, v situácii ľudských práv, bojovať proti beztrestnosti a rovnako sa musíme zamýšľať nad sankciami. Ešte raz ďakujem za to, že ste ma pozvali. A ja dúfam, že po prázdninách sa opätovne vrátime k tejto otázke. Ďakujem pekne pani Kretu. Ďakujem tiež našim rečníkom. Samozrejme želám vám, pánovi Makulovi, želáme e, veľa odvahy, veľa úspechov v jeho náročnej práci a vaše pripomienky, požiadavky, tie, môžete si byť istí, padli na úrodnú pôdu. No a ďalej, rovnako som presvedčený, že podpredsednička alebo spolupredsednička a ja by sme sa mali porozprávať eh, s predsedom spoločného parlamentného zhromaždenia AKT EU, pánom Michelom, pretože niektoré z týchto podnetov, názorov eh, by sme mu radi sprostredkovali tak aby ďalšie parlamentné zhromaždenie, ktoré sa v Kinshase uskutoční začiatkom budúceho roka, začiatkom decembra tohto roka, bude úspechom. Ďakujem pekne. No a teraz sa v najvhodnejšej chvíli prišiel pán Brok ani o sekundu neskôr alebo skôr, takže mu v podstate dám slovo. Yeah.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 Um, uh, je mi veľkou cťou, že môžem privítať kolegu Broka, aby nám vysvetlil teda tú, ten záverečný kompromis, ktorý bol v Madride vyjednaný minulý týždeň na tzv. kvadrilógu Európskom, Európskej vonkajšej službe, službe Európskej vonkajšej akcie on bol jednou z kľúčových osôb pri e, rokovaní a veľmi ma teší, že v mene podvýboru pre ľudské práva môžem povedať, že nás veľmi tečia, tešia výsledky na úrovni centrály i ďalších pracovísk, takisto na úrovni delegácií v teréne, v zahraničných krajinách. Sme si vedomi, že ten kompromis je jasným príklonom k architektúre ľudských práv. Všeobecnejšie možno povedať, že nás teší, že parlament dosiahol dôležité výdobytky, pokiaľ ide o transparentnosť a zodpovedanie sa, takisto pokiaľ ide o naše úsilie získať prístup ku kľúčovým dokumentom dôležitým pre našu prácu, a že sa to odrkadlilo v záverečnom stanovisku. Rada by som vyzvala pána Broka, aby vysvetlil kompromis a možno, aby povedal zo pár slov z pohľadu ľudských práv. Ďakujem za túto možnosť, pani predsedajúca, povedať pár poznámok na túto tému. O tom sme už predsa raz diskutovali. Kompromis, ktorý z toho zišiel, podstatných otázkach zodpoveda našim predstavám. Možno nie presne tak, ako sme to chceli. Je to kompromis medzi štyrmi časťami inštitúcie, e, medzi inštitúciami v úvodzovkách. A tým pádom to je kompromis. Musíme skonštatovať, že že štyri body, ktoré sú pre vás dôležité práve e, ľudské práva, môžeme uzavrieť, e, dostať sa vpred. Vznikne služba, ktorá akčnosť, akcieschopnosť Európskej únie výrazne posilní, ak bude obsadená dobrým personálom a ak budú tieto štruktúry mať v sebe aj život. To je to, čo nám dá teda rámec Potom je to teda komunitárna metóda, ktorá výručne pri všetkých e, nástrojoch v každej súvislosti spom- spomenutá, že tá spolupráca musí nasledovať s e, GASPom, s spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, že tento proces sa nesmie zmeniť. To znamená, v týchto prípadoch, kde komisia rozhoduje, celý ten operatívny rozpočet je v e, časti 3 a je vlastne rozpočtom komisie. Takže aj tu je využitá a zabezpečená e, komunitárna metóda. Tam, kde je pro- programovanie aj práve určitým spôsobom to, kde sú podobné otázky a ľudskoprávne nástroje, je tomu tak, že je zachovaná e, zodpovednosť e, komunitárna kde je uvedená presne vysoká predstaviteľka ako zastupkynia e, komisie a to práve v poslednej časti zahraničnej a bezpečnostnej politiky pri komunitárnej metóde nelahké, pretože to samozrejme e, sa strafuje do tej del- deliacej čiary medzi e, komunitárnym a iným prístupom až do posledných dní boli, prebiehali doplňujúce rokovania, aby sa ujasnilo, aby to nebol nejaký tiahlúci, tiahlúci, tiahnúci sa medzivládny spor. A uvidíme, či sa splnia tie záväzky Všetko sa to premietne e, nielen do rozpočtu, ale aj toto všetko, e, čo sa výjme z rady a dá do vonkajšej služby, môžeme vlastne dať e, do, roz, do administratívneho rozpočtu rovnako tak, ako keby to bol rozpočtársky, komunitárny rozpočet a predchádzal by absolutóriu, tak aby aj tu kontrolné e, práva boli zabezpečené. Toto vlastne robila rada na e, základe tej džentlmenskej dohody a e, tu bola len možnosť čiastočného nahliadnutia. A to vidíme aj v oblasti misií v misii zahraničnej a bezpečnostnej politiky v budúcnosti rozpočet musí byť lepšie štrukturovaný, musia tam byť väčšie detaily, roz, rozpočtové linky pre misiu do Afganistanu napríklad by mali byť eh, viac čitateľnejšie, či je to vojenský, eh, vojenská misia alebo ľudskoprávna misia. Toto potom môže byť lepšie kontrolované. To je určite aj pre politický aj pre kontrolnú prácu v rozpočtovej oblasti je to veľmi významné. Dôležité je tiež podľa mňa to, že sa tu v podvýbore k tomu stretávame. K tomu máme aj stanovisko vysokej predstaviteľky, kde sa konštatuje, že nie len v rozpočtových otázkach, ale pri všetkých otázkach SZBP dôležité stratégie majú byť konzultované s parlamentom, kým sa príjme rozhodnutie. My máme konzultačné práva, takže oveľa silnejšie treba využiť možnosti diskusí vopred a toto preverovať pod e, hľadiskom ľudskoprávnym. No a posledná vec, e, vy ste poukázali, pani predsednička, že vysoká predstaviteľka teraz sa vlastne prislúbila, že každá európska ambasáda bude mať takéhoto poverenca pre ľudské práva. Takisto vo vonkajšej službe bude poverenec pre túto tému. Na začiatku bolo všetko trošku sporné a to teraz vysoký predstaviteľ akceptoval, aby ste mali proste kontaktných partnerov na všetkých inštanciách. Ďalej sme potom zistili, že nie len pri nových vymen- vymenovaniach na nové pozície veľvyslanec má predstúpiť pred tento výbor, ale v budúcnosti Európsky parlament bude aj zástupcov vonkajších misií, bude, môže prozývať do zasadnutí parlamentu my z pozície AFETu alebo z tohto podvýboru sme oveľa viac v stave predvolať si niekoho, kde je ľudskoprávna situácia na mieste, v teréne veľmi zložitá, ak ide o danú krajinu. Myslím si, že toto pre implementáciu politiky je veľmi dôležité. Už na začiatku tejto procedúry e, sme o tom začali diskutovať, pretože my, parlament, Chceme dospieť k tomu, aby, aby sme nerobili len uznesenia správy a ľudsk- o, o ľudských právach, ale aby sme sa postarali, aby boli doložky o ľudských právach v mnohých zmluvách, aby sme mohli kontrolovať, že operatívna stránka sa naplňa aj obsahom. Takže kontrola, či takéto niečo e, sa exekutívne vykonáva, je rozhodujúce a dôležité a myslím si, práva tohto parlamentu štruktúry, ktoré boli dojednané, zvýšenie možností, to všetko je rozumné. You, have... Ďakujeme, pán Brok. Myslím, že je tu dôvod vás, vám poblahoželať za vašu angažovanosť, vaše úspechy v tejto zložitej v báze rokovania. Mám tu dve otázky. Ak pravdepodobne sa príjme rozhodnutie parlamentu budúci týždeň, aký bude, aká bude fáza implementácie. Bude ten tým aj naďalej sa zapájať a vnímať, že rozhodnutia sa implementujú najlepším možným spôsobom. A druhý, druhá otázka sa týka interinstitucionálnej dohody, pokiaľ ide prístup parlamentu k informáciám. Budete schopní zohľadniť potreby podvýboru. Predovšetkým náš podvýbor nebol zohľadňovaný v existujúcej e, medziinstitucionálnej dohody z roku 2002. Máme veľmi konštruktívny dialog o možnosti rozšíriť tento, túto oblasť. Samozrejme, že to patrí do domény negociácii, o interinstitucionálnej dohode. Môžem sa vás spýtať, mohli by ste mohli odpovedať, potom dám priestor kolegom na diskusiu. Nuž, ako ten proces e, pre, bude skutočne prebiehať, o tom sa teraz radí konferencia predsedov. Proces bol doteraz plánovaný tak, že do pondelka večera všetci, všetci, všetky výbory dodajú stanoviska, rozhodnú sa, príjmu rozhodnutia, aby v útorok predpoludním potom AFED prijal správu, ktorý sa dá k dispozícii, aby v útorok a v stredu v skupinách o tom mohlo byť diskutované a aby sa v štvrtok mohlo hlasovať. Či sa bude v štvrtok hlasovať, už e, o tom sa názory rozchádzajú. Pre mňa je dôležité to, aby sme mali rozhodnutie výboru a aby sme v stredu mali rozpravu, aby sme tá, to, to, tú, ten prísľub e, pani Ashton mali v rámci tejto rozpravy. Či bude záverečné hlasovanie v júli alebo v septembri, už nie je také veľmi dôležité. Bolo by lepšie, keby sme to mali už vybavené. Ale aj naďalej budeme v mnohých oblastiach E, snažiť sa ísť oveľa viac do hĺbky. Podľa mňa by sme mali smerovať k septembru alebo začiatku októbra. V každom prípade záverečné hlasovanie o týchto správach by malo prebehnúť až vtedy, keď rada rozhodnutie v rámci konzultačného procesu bude mať za sebou, pretože ak sa ráda nebude držať dohôd, tak ešte vždy máme určitú brzdu. Článok 1 e, finančný usmernení. Kde teda ide o to, aby národné aby národní diplomati mohli byť e, e rovnocení s ďalším personálom, tak to nepôjde bez tohoto parlamentu, aby sme popri vlastnej hodnote tejto správy mali aj určitú ochranu funkciu, ktorá aby nás nemohla rada proste preskočiť. Hoci si nemyslím, že by to robili, pretože v každom prípade by to viedlo k problémom. Pokiaľ ide o implementáciu, budeme sa tým veľmi zaoberať a myslím si, že budeme si to musieť prerozdeliť tak, aby obsahová implementácia bola riešená príslušnými výbormi. Na druhej strane e, dôležité úlohy budú zohrávať Kokobu a rozpočtový výber. Musia korešpondovať, pretože ak nebude implementácia prebiehať dobre, budeme musieť rozpočtárov varovať. A to bude v e, parlamentu, aby, e, sme sa držali, aby sa držali tí účastníci svojich dojednání. Pani Ashton, rada, snáď by bolo zmysluplné, aby sme pol roka po vstúpení do, do, do platnosti z tejto služby sa, si vytvorili pracovnú skupinu a sledovali, ako sa veci vyvíjajú. Aby sme to mohli dosledovávať. A otázka, ktorá súvisí s informáciami, samozrejme, že na jednej strane bude, bude ten inštitucionálna dohoda z 2002 preverená, to už bolo povedané. Príst, Ďalej potom spravodajcovia, ktorí sú vymenovaní v, v, vo výboroch. Sicherheit afet äh, Benennung. Predseda AFETu alebo predseda parlamentu budú môcť napísať pani Ashton a povedať, tu je spravodajca, ktorého ktorému by ste mali dať možnosť nahliadnúť do materiálov, aby svoju správu mohol napísať Afganistán napríklad. Takáto osoba musí mať právo určité dôverné informácie dostať, aby mohla vecne, odborne spracovať takúto správu to by bol vždy list predsedu AFETu alebo predsedu parlamentu, ktorý by v mene celého a parlamentu konal, aby zase nie každý mohol písať eh, a vypisovať im, že si to želá. Určitá miera dôvernosti a určitá bezpečnostná previerka, to sú predpoklady, aby v týchto prípadoch by mala byť spolupráca Takže spolupráca s jedným z tých piatich ľudí. Yeah, I, I of, uh, of Ďakujem, tento no, nový mechanizmus som zaznamenala. Tento prístup k materiálom, ktorý ste spomenuli, je e, obmedzený na CFCP. A, a mnohé tieto veci nie sú z oblasti CFSP, ale potrebujeme prístup k materiálom na vyhodnotenie ľudských práv a dialogu k tomu. Dúfam a verím, že toto sa v širšom zmysle pochopí. Nie, nie, toto sme nevyjednávali. To bolo v pracovnej skupine pána Leného pre činnosť celého parlamentu. To myslím, že tento týždeň je dohodnuté inštitucionálna dohoda s komisiou. To sa bude riešiť takto. A všeobecné pravidla transparencie. To sú osobitné pravidlá, materiály tajných služieb členských krajín. To treba riešiť osobitne. Takže tá bezpečnostné preverovanie, aby každý prostredníctvom členskej mohol byť súčinný. Ďakujeme, budeme to naďalej sledovať. A teraz sú tu otázky alebo komentáre. Pani Gomez. Ďakujem. Pán Brok, za to obrovské úsilie, ktoré ste e, vyvinul vidím, že z tohto dokumentu sa vylúčuje to, že sa bude realizovať parlamentná kontrola Európskeho fondu pre rozvoj a to je veľmi dôležitý fond. V prípade Konga NGOčky sa stiažujú, že nedostávajú financovanie zo spoločenstva, zatiaľ čo zároveň v tomto fonde E, míňame toľko peňazí a komisia hovorí áno, že financuje veľa NGOčiek a tak ďalej. No dobre, je to preto, že tento fond nie je jasne zadefinovaný v rozpočte a naovod sme sa snažili využiť e, toto rozpočtové obdobie, aby sa tento fond dostal do všeobecného rozpočtu ale potom vidím v tom texte, že tento fond je mimo. Tak aká je situácia, alebo je tam e, nejaké úsilie, aby fond rozvoja bol kontrolovaný parlamentom? Pán Brok hovorí, no dobre, v skutočnosti e, ten problém už bol v Lisabonskej zmluve a v, e, znení, lebo samotná zmluva to vylúčuje. Súvisí to s tým, že tento nástroj, Európsky fond pre rozvoj, sa financuje aj iným spôsobom. Členské štáty sa tam e, sú zastúpené inými e, podielmi, než sú tie podiely, ktoré upravuje e, príspevok do rozpočtu spoločenstva. Vyplýva to z toho, že bývalé koloniálne štáty na seba prebrali tú zodpovednosť väčšieho, väčšieho finančného príspevku a v tom je aj ten slabý bod, tá slabina Európskeho fondu pre rozvoj. Nie je preto dobre zadefinovaný z hľadiska rozpočtu, alebo pokiaľ ide o tú parlamentnú kontrolu. V každom prípade právo na informovanie a hlavne tam, kde sú legislatívne akty, tak to sa robí spolurozhodovaním. A do toho tam vstupuje parlament. A mali by sme využiť všeobecné nástroje ako spolurozhodovacie právo, aby sme získali viacej informácií. Ako náhle sa toto všetko vyrieši, ja sa urobím blbým pred pani Eštonovou, pretože od nej budem žiadať, že akým spôsobom bude ona konať, kde bude vystupovať ako členka rady a kde ako vysoká predstaviteľka. A ja sa budem snažiť a robiť sa hlúpia, teda, že to ani nebudem robiť medzi tým rozdiely. A myslím, že aj týmto spôsobom môžeme dosiahnuť pokrok e, v rozvojovej oblasti a mohli by sme vytvoriť praktiku, ktorá e, potom sa môže použiť aj neskôr. Ďakujem, pani Vajder. Ďakujem za tú obrovskú prácu, ktorú si Elmar vykonal. Mám jednu otázku a súvisí s ľudskými právami. Hovorím o E, zložení z hľadiska e, štátnej príslušnosti e, tohto ICO služby čo Viem, že sú vlády alebo tie novšie alebo tie menšie členské štáty EÚ sú trochu znepokojené, obávajú sa, že tam bude väčšia preváha tých väčších a skúsenejších štátov. A čo my môžeme očakávať? ako sa táto služba, aké bude mať zloženie a môžeme veriť tomu, že tie menšie krajiny alebo nové členské štáty budú dostatočne zastúpené. Ďakujem, hovorí pani predsednička pán Brok, nech sa páči. Pán Brok najprv s mikrofonom, by bolo dobré. V prvom vystúpení pani Eštonovej sa vôbec o tejto téme nehovorilo a potom členské štáty e, cez radu, teda rada cez členské štáty zmenila postoj a Eštonovej návrh začal hovoriť o geografickej rovnováhe a tiež aj rovnováhe, pokiaľ ide o mužov a ženy. A teraz sme dosiahli ešte niečo viacej. Dokonca ešte viac než dosiahli členské štáty, ktoré vy spomínate a ktoré v rade majú právo veta. Ja neviem, či to bola moja úloha. E, predniesť na rokovaní alebo do, dosiahnuť z rokovania to, čo než mohli dosiahnuť predstavitelia jednotlivých členských štátov, vzhľadom na to, že oni majú právo veta v rade ale nemali by sme e, zase veci príliš preháňať. Čo hovorí dohoda, čo hovorí zmluva? Hovorí, že je potrebná geografická rovnováha, ako aj rovnováha zastúpenia mužov a žien a aby to bolo právne záväzné. Toto hovorí aj niektorý z tých článkov dohody a je to aj v úvodných ustanoveniach. a tiež naznačuje, že geografická rovnováha sa e, dosiahne predovšetkým pre tie štáty, ktoré doteraz neboli dostatočne zastúpené. A tiež hovorí, že ak v revízii v roku 2013 sa skonštatuje, že naďalej existuje nerovnováha, tak potom sa majú prijať dodatočné opatrenia. Opakujem, dodatočné, aby sa dosiahla väčšia rovnováha. Ja si myslím, že to je veľký pokrok. Toto sa nám podarilo dosiahnuť a začleniť do textu. To, čo žiada pán Sarius Volsky, nie je v texte tá odvolávka na to nariadenie rady, alebo nespomínam si na to e, číslo, ale nemôžeme to tam začaniť, e, začleniť, pretože tento dokument vypršal, jeho platnosť vypršala v minulom roku a nemôžem sa predsa odvolávať na právny akt, ktorý už nefunguje, neexistuje. E, poviem vám to každý právnik, že takto sa to nedá a ja tiež nie som ochotný sa dá sta- pustiť do sporu s tým, že e, poslanci tohto parlamentu možno lepšie rokujú ako niektorí šefovia vlád a štátov. Ďakujem pekne, pán Brok, hovorí pani predsednička, že ste prišli medzi nás a že ste nám vysvetlili situáciu. A dúfajme, že budúci týždeň tento proces ukončíme a že e, budeme postupovať tak, ako je to pravidlách, predpisoch aj na základe žiadosťov. A teraz 7. bod, rôzne otázky. Ešte mám pokušenie požiadať podpredsedu Macmillana Scotta, aby za 3 minúty porozprával e, o svojej účasti na demokratickom transatlantickom fóre, keď bol aj s predsedom Buzekom. Súhlasíte? Ja som Očakávala, že prídete ráno, ale aj teraz to môžete využiť. Áno, máme zo pár minút. Ďakujem, hovorí pán Macmillan Scott. Áno, povedal som sekretariatu, že nebudem môcť byť ráno prítomný. Aha, že nebudem môcť byť na konferencii vo Washingtone vzhľadom na to, že zosnul jeden z mojich kolegov vo Veľkej Británii, ale konferencia bola zorganizovaná v spolupráci s Demokratickým národným inštitútom a na základe princípov Chatham House a vychádzal z procesu spolupráce EU-USA pre podporu a pomoc demokracii. Prezident Buzek tam bol a myslím, že aj pani Gomeš mala zámer tam ísť, ale nakoniec neviem, či išla. A myslím, že pre tento podvýbor by bolo užitočné, keby na niektorom budúcom stretnutí sa e, vzali do úvahy aj závery z tohto stretnutia vo Washingtone. A jedno z rozhodnutí z tej poslednej návštevy bolo, že v tomto podvýbore sa bude diskutovať o téme podpory demokracie ešte pred novembrom tohto roka. A Nemýlim sa, myslím si, že 13. septembra je Medzinárodný deň demokracie, takže by sme mohli vybrať nejakú tému na tento dátum. Opakujem, nemohol som byť na tej schôdzi, bol pán predseda a ďalší poslanci a aj niektorí zamestnanci Európskeho parlamentu. Ďakujem za túto veľmi stručnú správu a budeme robiť všetko preto, aby sme čo najviac urobili v témach podpory ľudských práv. A som rada, že pán Brok si vypočul aj vaše slova, pretože on predseda dialógu transatlantických zákonodarcov Pán Brok, ja som eh, uvažovala, my sme uvažovali, že niektorý z týchto dialogov by sa mohol venovať aj ľudským právam. Je taká jednota a teda toľko mnohých názorov, spoločných názorov medzi USA a EÚ, takže by to bolo užitočné a navyše mm, sme dostali od našich kolegov z kongresu veľmi užitočné informácie a skúsenosti. Ďakujem. Pán Brok, pán Brok. Neviem, či ako vy ako podvýber, podvýbor ste v tom distribučnom zozname, ale jedna schôdza budúci štvrtok, kde chceme diskutovať s delegáciou USA a s predsedami výborov, ako lepšie zorganizovať túto tému došlo k niekoľko cestám, ktoré ale neboli dobre dohodnuté a ktoré e, trochu e, podraždili severoamerickú stranu. No a často sa to stáva, aj keď prichádzajú misie sem, ale keď budeme mať nový, tá naša, ten náš nový úrad v USA, tak chceme vytvoriť taký kontaktný systém, a že tam určite budú aj zaujímavé body a možnosti pre tento podvýbor. Chceme oveľa systematickejšie kontakty a výmenu názorov s našimi kolegami v americkom kongrese, pretože sa nám môže stať, e, že sa s niekým porozprávame jedného dňa o nejakých spoločných témach a potom sa vidíme až o dva roky a to nemôže takto fungovať. Tak potrebujeme stálejšiu, kontinuálnejšiu výmenu názorov a možno vo štvrtok by sme mohli dosiahnuť pokrok a ja by som bol rád, keby ste vy prišli, pani predsednička. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Áno, je veľmi dobré, že sme sa o tom porozprávali a vo štvrtok sa k tejto téme vrátime. Vážení kolegovia, je mojou povinnosťou uzavrieť túto schôdzu a informujem vás, že posledná schôdza pred letnou prestávkou bude 15. júla ráno od 9. do 12.